Dobré ráno, kolegovia, kolegyne, ctení poslanci. Dnes budem tomuto zasadnutiu predsedať a chcel by som pani predsedníčku, pani Hübnerovú ospravedlniť, že z časových dôvodov jednoducho nemohla sa zatiaľ ešte dostaviť, ale príde neskôr. Tešíme sa, že dnes budeme mať e, cených návštevníkov. Budeme tu mať pána Johna Kamensa, predsedu Írskej samozprávy, ktorý sa dnes bude e, s nami rozprávať. Takisto tu máme aj skupinu návštevníkov zo Saského parlamentu. Skutočne sa teším, že sú medzi nami. Srdečne vítam všetkých, ktorí nás prišli pozrieť. Potom som skutočne veľmi rád, že dnešný hlavný návštevník už je tu. Náš komisár, pán Johannes Hahn. Vítajte na dnešnom zasadnutí tu na našom výbore. Máme pár záležitostí, o ktorých by sme sa chceli s vami porozprávať. Som presvedčený, že ste vo väčšine tých bodov, o ktorých budeme hovoriť spokojní so stanoviskami parlamenta, či už ide o správu Sanchez alebo správu, ktorá sa týka budúcnosti štruktúralnej politiky po roku 2013. Avšak napriek tomu skutočne očakávame, ako vy vnímate tie signály parlamentu a tešíme sa na váš vstup, na váš príhovor a potom budeme mať príležitosť vyjadriť sa. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie do vášho výboru, aby som sa vyjadril k tým témam, ktoré sú na programe. Mm, možno by bolo dobré, aby sme hneď spomenuli aj niektoré možné, respektíve otázky, ktoré súvisia s finančným rámcom, ale možno, že to by bolo ešte príliš predčasné. Ale chcel by som sa vydať niektorým obsahovým perspektívam, Máme tu celú sériu záležitostí, ku ktorých by sme sa mohli vyjadriť a túto príležitosť by sme mali spoločne vyjadriť. Chcel by som sa skutočne poďakovať u všetkých spravodajcov, ktorí boli činní v ostatných mesiacoch, ale predovšetkým tebe, Marku, za skutočne vynikajúce správy, ktoré sa týkajú budúcnosti regionálnej politiky. Ja som si tieto správy všetky prečítal, aj moji spolupracovníci, môj tým to preštudoval a tá diskusia, rozpráva v parlamente, e, ktorá tu prebieha, to všetko my sledujeme s veľkou pozornosťou. Sú tu skutočne veľmi dôležité vstupy, pokiaľ ide o interné diskusie na komisii, ktoré súvisia s ďalším rozvojom e, politiky súdržnosti. toto je vlastne určitá práca, ktorá prebieha paralelne tak v parlamente, ako aj v komisii. E, budúci týždeň zo strany komisie sa začneme venovať viacročnému výhľadu rozpočtu. Predložíme patričné dokumenty, či už teda 29. alebo 30. júna a očakávame, že vo vzťahu k makroekonomickým otázkam bude súhlas e, s nastoleným smerom zo strany členských štátov, avšak budú tu určité problematické body, ktorým sa budeme musieť vyjadriť. Počítam tu samozrejme s podporou parlamentu a takisto my budeme podporovať parlament a takisto počítam aj s podporou regiónov. Avšak treba jednu vec povedať hneď dopredu, že ak chceme uskutočňovať regionálnu politiku, ktorá by zodpovedala tým najväčším cieľom, ktoré sme si stanovili, a ktoré sú vlastne sa pretavili do jednotlivých správ, tak potrebujeme do istej miery adekvátny rozpočet na to, aby sme to mohli realizovať. A na začiatku jesene, vychádzam z toho teda pravdepodobne koncom septembra, e, na základe návrhu rozpočtu predložíme naše návrhy v zmysle jednotlivých uh, ustanovení, pokiaľ ide o koheznú politiku uh, na rok 2000, až do, do obdobie do roku 2014. My ako komisia predložíme súbor riadení, ktoré by mali obsahovať tie body, ktoré v tejto téme uh, sú predmetné. Všeobecné nariadenie, teda nariadenie o uh, Európskom regionálnom fonde, takisto aj nariadenie o koheznom fonde a nariadenie o sociálnom fonde, tak toto je vlastne súbor e, nariadení a návrh nariadení, ktoré by sme chceli predložiť. Dúfam, že s vašou pomocou rokovania e, dokončíme do konca roku 2012, respektíve začiatkom roku 2013 to sa nakoniec takto požadovalo aj v tých správach, ktoré sme dostali od vás, aby sme jednoducho v tomto legislatívnom období jednoducho už uzavreli niektoré témy a vyvodili závery, aby nedošlo k nejakému omeškaniu, pokiaľ ide o implementáciu. A toto sa nám všetkom podarí iba vtedy, ak budeme skutočne dodržiavať určité časové lehoty. To znamená, že ešte pred 1. januárom 2014 to znamená, čo možno najskôr v roku 2013 všetko uzavreli, aby sme potom v spolupráci s členskými štátmi a regiónmi mohli jednotlivé e, zmluvy, rozvojové smluvy, operatívne programy mohli dohadovať, aby mohli začať tieto rokovania, hoci tieto začnú samozrejme na neformálnej báze už oveľa skôr, ale oficiálne to môžeme formálne ukončiť až potom, keď budeme mať k dispozícii na základe, keď budeme mať k dispozícii kompletnú, uzavretú a podporenú e, informáciu a legislatívne predpisy, ktoré budú vlastne rámcové a budú podmienkou na to, aby sa to mohlo celé rozvíjať ďalej. Ale je to dôležité, aby sme to všetko stihli v rámci tejto časovej lehoty, pretože to je dôležité aj pre ďalšiu implementáciu týchto predpisov do členských štátov. Musíme počítať teda s 1. januárom 2014, aby sme um, sa vyhli nejakým omeškaniam, aby sme mohli nejako hladko prejsť do toho ďalšieho obdobia. A to všetko v záujme našich občanov a aj regionov. Okrem toho pracujeme aj v spolupráci s kolegami a kolegyňami, s ostatnými orgánmi na spoločných strategických rámcových otázkach, ktoré sa týkajú všetkých štruktúrálnych fondov, ktoré by sme chceli predložiť do konca roka. Som toho názoru a chcem byť celkom otvorený. Tá diskusia u nás ešte interne nebola uzavretá, ale podľa môjho názoru by sme tento návrh komisie mali Um, predložiť na spolurozhodnutie spolu rozhodovať ten sporu legislátorom. A to aj vo vzťahu k komplexnosti tohto strategického rámca. A myslím si, že spolu legislátori by mali byť zaangažovaní do tohto procesu. Kľúčovým bodom tohto rámu je, aby sme dosiahli ciele stratégie 2020 a aby sme tieto pretavili do konkrétnych investičných priorít, aby sme tie úlohy jednotlivých fondov možno spresnili a aby sme ich navzájom harmonizovali. V tomto kontexte je pre mňa veľmi dôležité, aby som poukázal aj na to, že s kolegyňou Ginquin budeme spolupracovať na to, aby sme dosiahli koherenciu medzi rámcami, ktoré sú stanovené pre štrukturálne fondy a jej štrukturálnym rámcom, predovšetkým pokiaľ ide o inováciu. Tu na ide o to, aby ten pojem inovácie bol vnímaný tak, že bude siahať vlastne až od, výskum, od výskumu až po oblasť regionálnej politiky v úvodzovkách. To môžem takto povedať vo vzťahu k využívaniu e, zo strany malých a stredných podnikov. Potom ešte je tu jeden bod, ktorý je takisto predmetom intenzívnej rozpravy a diskusie tu na v parlamente, kde sa ukázali niektoré mm, rozmanité názory členov tohto parlamentu. Ehm, týkalo sa to konkrétne možno aj môjho názoru, ja to nevnímam nejako tragicky, ak je táto diskusia vecná. Ide tu teda o tú otázku, o tému návrhu zavedenia nejakej medzikategórie pre regióny o tých 75 až 90 ktoré sa nazývajú um, tranzitné regióny. A myslím si, že ten kompromis, ktorý sa nám možno podarí nájsť, e, bude rozumný, aspoň takto vyzerá, a že budeme môcť z toho vychádzať. Čo je vlastne za touto celou témou? V Európe máme vo všeobecnosti v rámci regiónov určitý pozitívny vývoj, ak sa pozrieme na HDP, keď berieme HDP ako meritko. Avšak máme tu ešte stále početné regióny, ktoré musia dobehnúť tento štandard ostatných regiónov, ktoré sa musia jednoducho prispôsobiť na priemernú hodnotu, ktorú máme v Európskej únii. A doteraz sme mali určitú kategorizáciu, kde sme mali tú prahovú hodnotu 75%, to znamená 3 štvrtiny priemernej hodnoty. To znamená, že regióny, ktoré boli pod touto hladinou, boli menej dobre rozvinuté regióny, tzv. konvergencné regióny a nad tým zasa konkurencieschopné regióny. A to sa z finančného hľadiska, pokiaľ ide o alokáciu prostriedkov, prejavuje tak, že tento protiklad, ktorý tu máme, sa dá vyjadriť vo vzťahu 1 k 10. A to bude aj v budúcnosti takým, takto. Myslím si, že potom, čo už teraz máme určité odstavovanie alebo phasing out, ten termín, ktorý použijeme v angličtine, nechcem to komplikovať nemeckým prekladom, tak týmto sme vlastne vytvorili určitú možnosť na prechod, aby sme tento konvergečný rozmer mohli implementovať aj do tých uh, konkurencieschopných regiónov, aby sme mohli stanoviť určitú tendenciu do budúcnosti, ktorá by bola nespochybniteľná. Čiže ak vychádzame z tej kategórie 75 ak prekročíme tú prahovú hodnotu 75%, tak to ešte stále neznamená, že, stá, že už sa nám podarilo dosiahnuť tú optimálnu úroveň. Ešte stále sú tu ďalšie, ďalšie možnosti, ako sa dá ďalej rozvíjať. To znamená, že vždy treba vychádzať z toho, kam sa chceme dostať, ako chceme e, splniť tie naše ciele. Potom tu ešte máme aj také regióny, ktoré nikdy neklesli pod tú hladinu 75%, ale ani sa nedostali nad hranicu 90%. A tieto regióny vlastne e, vo vzťahu k hospodárskému výkonu a blahobytu ľudí, ktorí tam žijú, jednoducho sa vnímajú rovnako ako tie regióny, ktoré ešte sa nachádzajú v tom procese dobiehania. Hoci všetky vlastne regióny sa snažia dobiehať čo možno najlepšie výsledky, avšak ten proces nie je vždy rovnako rýchly. Ak sa snažíme dosiahnuť e, niečo lepšie zo 60%, teda zo 60% na 75%, tak častokrát sa takýto región e, vyvíja rýchlejšie ako taký, ktorý sa chce dostať zo 75% na 90%. Ale treba podporiť aj takéto snahy a ambície regiónov a e, chcel by som teda povedať, že dnes už nerozlišujem medzi takými regiónmi, ktoré mm, sa nachádzajú napríklad na úrovni 82%, aby som zobral e, extrémny e, príklad, máme tam aj centrum Londýna, ktoré presahuje všetky optimálne hranice. Takže myslím si, že by sme mali pomáhať tým regiónom, Teraz hovorím o tých, ktoré sa snažia dobehnúť tie hranice, ktoré sú stanované, aby tá podpora bola aj z našej strany taká citeľná. Prečo o tom hovorím? Ak už hovoríme o regionálnej politike, ak tu máme dve hlavné ciele, dve hlavné úlohy, ja to poviem celkom otvorene, predovšetkým tá druhá úloha sa nachádza mimo tohto rámca a nepodarilo sa ju implementovať vo všetkých regiónoch tá prvá úloha je tá, aby sme odbúrali rozdiely medzi regiónmi a musíme im pomáhať a v rámci tých prechodných období tento proces zvládnuť. A tá druhá úloha, o ktorej som hovoril, tak to je tá, aby sme využívali tie nástroje, aby sme boli tým nástrojom v Európe, ktorý bude sa snažiť stanovovať celoeurópske projekty, aby sme v rámci tých cieľov, ktoré máme v stratégii 2020, aby sme tieto v konkrétnych krokoch potom mohli v jednotlivých regiónoch podporovať. To znamená, takto celoplošne územne by sme chceli bojovať predovšetkým proti takým fenoménom ako chudoba a aby sme podporovali zvyšovanie podielu na obnoviteľnej energii, zvyšovanie účinnosti využívania prostriedkov, aj pokiaľ ide o zamestnanosť a tak ďalej. Ak sa tu na pozrieme na tie základné údaje v e, týchto prechodných regiónov, e, o ktorých sme tu hovorili, tak je jasne vidieť, že musíme podporovať aj takto z hora, aby sa tento dobe, proces dobiehania podporoval, pretože tie regióny, ktoré už sú konkurencieschopné, títo jednoducho nezostanú stať na tej úrovni, kde boli, ale snažia posúvať takisto dopredu. A to znamená, E, že, si, že môžem povedať, že je skutočne oprávnené, aby sme tento proces podporovali a chcem všetkých tých, ktorí si myslia, že to bude spojené s dodatočnými nákladmi, chcem vás požiadať, aby ste sa nad tým zamysleli. Musíme rozlišovať medzi rozpočtom a politickým konceptom. A v rámci politického konceptu obhajujeme, alebo obhajujem ja ten názor, že takúto architektúru, o ktorej som tu hovoril, by sme mali podporovať a že nejakým presúvaním finančných prostriedkov by sme mohli financovať tieto prechodné regióny a že to je možné. To znamená, že nezávisle od toho, čo v absolútnych číslach vyjadruje rozpočet, v rámci tohto tejto hodnoty, ktorú máme v rozpočte stanovenú, máme finančné prostriedky, ktoré môžeme využiť pre tieto prechodné regióny. A preto apelujem teraz aj na poslancov, ktorí reprezentujú krajiny, ktorých sa to týka. Každá krajina by tým vlastne získala viac, ak by mala takéto prechodné regióny na rozdiel od tých krajín, kde takéto prechodné regióny nie sú. Samozrejme, vychádzame z toho, aký bude rozpočet, ale ak sú vo vašej krajine takéto prechodné regióny, tak tieto krajiny jednoducho dostanú viac z tohto balíka. A ako som už uviedol, je pre mňa veľmi dôležité, aby sme striktne rozlišovali medzi tým politickým konceptom a rozpočtom. Tu treba diferencovať. Musíme nájsť určitú vyváženosť, e, pokiaľ ide o záujmy jednotlivých členských štátov, samozrejme v snahe o podporu regionov. A nezabúdajme tu, na, cené dámy a váni, ide tu zhruba o 30 miliónov občanov Európskej únie, ktorí e, vlastne budú profitovať z takejto podpory regionálnej politiky budeme mať, o tom som presvedčený, príležitosť hovoriť o všetkých týchto stimuloch, o ktorých som tu hovoril. Samozrejme som k dispozícii odpovedať na vaše otázky, ale záverom by som sa chcel ešte vedľa môjho kolegu Markusa Výpera, aj kolegu Stafrakakisa a kolegu Mikolášika, Stančia Šmita. Chcel by som sa poďakovať za skutočne tie správy, ktoré sme v ostatných mesiacoch dostali, pretože tieto z našej strany boli prijaté veľmi pozitívne. Oceňujeme eh, túto prácu, pretože vlastne sa odvíja od našej od toho základu, ktorý sme my stanovili a už teraz sa teším na možné otázky a takisto aj e, pozajtra v pléne. Vielen Dank. Äh, Ďakujem pekne. Pán Johannes Hahn komisár. Do diskusie sa prihlásili viacerí rečníci ako prví e, koordinátori. Hovorilo si o tom, že sme našli dobrý kompromis. Podľa, môjho, podľa mojich informácií sa bude hlasovať až vo štvrtok na plene, takže musíme si počkať na to, aký kompromis sa, sa nás skutočne podarí dosiahnuť. No a ja by som chcel povedať oveľa viac ešte, avšak eh, musím viesť toto rokovanie. No a preto ako prvý dostane slovo náš koordinátor z EPP, Lambert van Nistelrooy a potom Konstance Krell. Ďakujem. Predseda. No. Je to... Je to veľmi pekne, že ste teraz eh, predseda. No a teraz tak telegraficky najdôležitejšie veci. Tie veci, o ktorých sa hovorilo, regionálny fond, štruktúrálne fondy, a eh, ďalšie fondy, ale malo, mali by sme hovoriť, alebo malo by sa hovoriť o strategickom rámci, teda že sa rozhoduje v spolurozhodovacom procese. No a naša predsednička pani Hübnerová k tomu napísala list. No a teraz, keď hovoríme o, aj o ostatných bon- fondoch a máme oddelený rozpočet, budeme pracovať v rovnakom rámci a má to e, vytvára to istý dojem aj s e, ohľadom e, programu a stratégie Európa 2020. Od, Vymenili sme si skúsenosti s výborom regiónov. No a keď sa pozrieme na prvé programy, prvé príklady, tak sa nespolupracoval s regiónmi. No, podľa tých dohôd, podľa vydávania peňazí sa preukázalo, že sa nerokovalo úplne najlepšie a obmedzuje to našu efektivitu, ale aj naše snahy v ostatných oblastiach chýba nám isté lepšie partnerstvo a teritoriálny pakt, ktorý je predsa potrebný. No a to je aj východisko pre práce, ktorým sa budeme v najbližšej budúcnosti venovať. No a keď ešte to tak by sme naše priority Európskeho, mohli vaše priority Európskeho parlamentu objasniť poprvé. Vidíme veci tak, ako ste práve povedali, ale to už robí parlament pomerne dlho. No a vo všetkých témach takmer panuje tá zhoda. No a ďalej, o čo nám ide? Často dostávame len polovičné informácie, ktoré musíme hľadať v mnohých zdrojoch, ale komisia nevypracovala žiadny nejaký konkrétny návrh, takže nemáme nič v rukách. V minulosti sme hovorili o správe Gariga, no a keď hovoríme o prechodnej forme, a keď sa hovorí o konkrétnych kategóriách, o presunoch, tak treba mať nejaký rozumný, rozumný návrh. To, čo ste povedali, pán komisár, bolo pekné, ale ja som ešte nič nevidel, nevidel písomne. Kompromis je možno trošku jednoduchší. Niekedy vznikajú vedľajšie efekty, ktoré neboli plánované. V ostatných krajinách ešte neexistuje, v niektorých krajinách ešte neexistuje cieľová skupina 2. A keď sa zriadi nejaká medzikategória, tak eh, znamená to, že ľudia už majú to solidarity a potom sa prestane, a to by som však lutoval, niektoré krajiny posielajú listy a bolo by skutočne škoda, keby cieľová skupina 2 bola zrušená nie je tam teraz uvedený žiadny záverečný kompromis ani pre celú skupinu 1, ani 2, ale lepie celú skupinu 3 a to má uh, isté nevýhody. Súvisí to s ďalšími platbami, no ale dobrá stratégia znamená dobré rozhodnutia. No a momentálne to ešte nie je veľmi presné a prehľadné. Bolo by tiež dobré, keby krátkodobo, keď Levandovský pripraví viacročný rámec, výhody naplánovali si spoločný rámec, pretože to musím vidieť, že je dosť miesta pre cieľovú skupinu 2, či je dosť veľký investičný fond pre rôzne veci, ktoré komisia spracováva a venuje sa im prioritne alebo aké to v súvislosti s ostatnými sektormi, v prípade dopravy alebo iných eh, oblastí, kde treba investovať. Ako to vidí komisia? To by mohla byť prvá diskusia po eh, lete. Treba sa rozprávať o finančnom rámci. Nebudem sa venovať teraz všetkým témam, len jednu si zvolím. hodnotenie, nadchádzajúce hodnotenie politiky susedstva. Politika sa využíva ako nástroj na podporu demokratizácie, na podporu istých síl, predovšetkým v Severnej Afrike, Rusku, ale cezhraničná spolupráca peniaze sa používajú teraz na politiku susedstva. Doteraz sa to nedalo. No a keď e, to dáte do veľkých programov, tak máte e, dva, dva, dve nemocnice na jednej hranici, alebo e, nedostatok súvislosti v environmentálnej politike. No a my potrebujeme od vás, skutočné hodnotenie, ktoré nám povie, že peniaze regionálneho fondu sa vydávajú tak a tak. Alebo treba potom povedať, že metóda Interreg na vonkajších hraniciach musí byť vyplatňovaná, ale to bude znamenať viac spolupráce. Dobre, takže ide tu o isté sumy, ale na teraz, to je teraz dosť. Dobre, ďakujem pekne, Konstance Krel. Ďakujem pekne, Markus. Ďakujem, komisár. Dve najdôležitejšie otázky o dvoch najväčších, o, najdôležitejších otázky ste hovorili totiž, aké sú návrhy a, nariadení, no a ďalej tiež ste hovorili o ďalších odporúčaniach tým medzikategóriám, no a ja dúfam, že vo štvrtok po druhýkrát na pléne to bude potvrdené, pretože tieto medzikategórie považujem za dôležité pre veľa regiónov v rámci EÚ. Ale rada by som sa venovala ešte dvom ďalším aspektom. Zaujímalo by ma, či komisia už sa dostala k rozhodnutiu, v súvislosti s rozpočtom a že či sa navrhuje e, vytvoriť nový investičný fond, alebo či tento návrh je konečne zamietnutý. Čiže ešte raz to je otázka sektoralizácii v rámci kohezné politiky. No a po druhé, hovorili ste o spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre výskum. Nehovorili ste v akom rozsahu je možná spolupráca s Fondom pre polnohospodárstvo a rybolov, či až v budúcnosti bude možnosť v rámci nariadenia sil, nech zariadiť už je prepojenie s našimi politikami. No a ja som práve počula, že druhý pilier polnohospodárskej politiky bude minimalizovaný. No a ak by sme to chceli spojiť s koheznou politikou, a tak by to prinieslo pár problémov. No a ešte jedna vec. Ja som bola na delegácii v Anglicku prednedávnom a hovorila som s baronkou Henriesovou, ktorá v britskej vláde zodpoveda za regionálny fond. No a ona mm, vždy hovorila, že minister financí neustále hovorí o tom, že treba krátiť rozpočet a cieľ 2 sa nedá, nedá obojovať. No a hneď v druhom dychu povedala, že je veľmi dôležité, aby, aby Veľká Británia dostávala pre cieľ 2 eh, aj v budúcnosti dostatok prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za liberálov Michal Teurer, predseda, komisár, kolegyne, kolegovia. V správach eh, sa uvádza veľa snách, ktoré sú dôležité pre liberálov. Ja uvediem predovšetkým podporu viazanú na použitie pre malé a stredné podniky aj v súvislosti s transferom technológií a v spolupráci s vysokými školami. Našli sme také znenie, že štruktúrálny a kohezný fond by mali prispievať k stabilizácii hospodárskej situácie po kríze v budúcnosti pre zohrávať dôležitú úlohu pre konkurencieschopnosť. To je veľmi dôležitá dohoda, ktorú podporila veľká väčšina poslancov. No a momentálne v diskusii zohráva dôležitú úlohu toho, že tom už Je to úloha medzi kategórií z čisto teoretického hľadiska. Tento návrh je veľmi príťažlivý argumentovať, že nie len tí, ktorí sú vo fáze phasing outu, ktorí sa vypracovali teraz z nižšieho priemeru vyššie, že už nebudú dostať toľko prostriedkov, ale aj tí, ktorí zažili nejaký exogénny šok kvôli hospodárskému vývoju a spadli z hora dole, aby aj oni mohli dostávať prostriedky tak, aby štruktúrálne a kohezné fondy pod heslom makroekonomické boli vnímané ako makroekonomické stabilizátory a preto myslím, že z makroekonomického hľadiska e, medzi kategórie sú užitočné. Úloha, ktorá u nás na skupine zohrala, teda otázka, ktorá zohrávala u nás na skupine dôležitú úlohu, a o to bude závisiť aj z hlasovanie, je otázka, koľkých regiónov sa to týka, čo to konkrétne stojí a súhlasím tu s Fan Nistelrojom, že by bolo dobré dostať nejaký písomný, prepočítaný, prepočítanú koncepciu komisie. No a preto sa vás pýtam, pán komisár, je pravda, že približne 40 regiónov v Európe by sa to týkalo. Hovorí sa, že by to stálo približne 9 miliárd 9 eh, miliard naviac. To si však neviem overiť. Mohli by ste povedať niečo ešte k dodatočným nákladom, ktoré sa očakávajú? A aká, aké veľké číslo, alebo aké vysoké je to číslo tých regiónov? A ako dlho to zostane eh, v starej skupine pre podporu cieľ 1. Ďalej, viete, že sa zaoberám ako spravodajca e, mierou čerpania. Mali sme prvú prvú výmenu názorov, no a či, čísla ukazujú, že viacero členských štátov a regiónov dobre pokračuje, zdá sa, že sa to zrýchluje, ale sú stále ešte regióny, e, ktoré sú na tom mm, horšie. A v parlamente ťažko zistiť, aké sú skutočné miery čerpania kolegyňa Inge Kresle z výboru pre kontrolu rozpočtu nás informovala o tom, že išla do, do Južného Talianska a auditoriu informovali, že miera čerpania je menej ako 7 Môžete nám potvrdiť tieto správy, poznáte tieto čísla a e, myslíte, že je nejaká možnosť, aby sme my parlament boli informovali o aktuálnych eh, číslach eh, v miere čerpania tak, eh, aby tie problémy s realizáciou, realizáciou, ktoré existujú, aby sme mohli sledovať a monitorovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo dám teraz komisárovi, no a kolegovi Tojrorovi my som chcel povedať, že budeme politicky hovoriť eh, o medzikategóriách a možno sa dostaneme ešte ďalej. Dobre, ďakujem pekne, teda pekne postupne. No chcel by som požiadať o pochopenie, že keď v septembri predložíme návrh, tak nebudeme mať predtým, predbežný, nepredložíme predtým predbežný návrh. No a také to už býva, že v určitom okamihu predložíme prvý dokument a bude sa rať o tom hovoriť. A preto myslím, že je dobré hovoriť o tom aj na takýchto podujatiach a môžete si byť istí, že veci, o ktorých hovorím, nie sú úplne izolované od našich úvah, eh, ktoré sa ozrkadlia v návrhu. Dôležité je uvedomiť si, že sa posnažíme v rámci spoločného strategického rámca spolu s ostatnými fondami a eh, sa zosúľadiť práve s ohľadom na tie zásadné investičné projekty v Európe a ako tu medzi jednotlivými fondami rozdeliť úlohy. Takže ide hlavne o politiku. No a v rámci tohto rozhodnutia treba učiť, kto sa bude zaobrať akými ťažiskovými témami a ide tu tiež o rozdelenie úloh medzi regionálnym fondom a fondom pre polnohospodárstvo. No a preto Čološ, keď prišiel s touto iniciatívou, tak som to prijal. No a myslím, že všetci by sme sa čudovali, keby polnohospodári len tak automaticky všetko odsúhlasovali. No a preto nemám informácie o tom, že dramaticky hovorí o polnohospodárstve. Je, je veľký záujem polnohospodárstva tiež o to. A ja neustále upozorňujem na to, že potrebujeme fond pre vidiecky, rozvoj vidieka. A rozvoj vidieka neznamená len polnohospodárske podniky, ale aj iné. No a tie spadajú do rámca tohto fondu. No a preto je dôležité zaistiť, že využitie bude čo najširšie. No a čo sa týka multilevel governance, tak to som už hovoril, že Luc van der Brande, ktorý bol v minulosti predseda výboru regiónov a intenzívne sa zaoberal otázkou multilevel governance, že on je, sa venuje momentálne poradenstvu pre nás, no a bude tam kapitola Multilevel Governance. A najskôr to bude v návrhu nariadenia, no a ja neustále opakujem, že dúfam, že v rámci rokovaní sa to aj udržím. Po druhé, že to má primárne taký deklamačný, deklaratórny charakter. No a keď to bude ale v, uvedené v nariadení, tak to bude mať e, dodatočnú, získať dodatočnú silu a účinnosť. Už teraz e, sú krajiny a regióny, kde je široké zapojenie. Samozrejme v ostatných krajinách e, alebo v niektorých krajinách je to naopak. Takže treba sa snažiť, aby sa situácia zlepšila všade. Súhlasím s Konstance Krell, že bude podporať pre všetky regióny. Vidím aj v stanovisku Veľkej Británie, že to explicitne akceptujú, pretože mapa Veľkej Británie sa mení, čo sa týka úrovne jednotlivých regiónov. No a preto je jasné, prečo to je také dôležité. No a samozrejme, s ohľadom na Európu 2020 a aj realizáciu, realizáciu tejto stratégie, treba začať v regiónoch. No a preto poviem aj Farnistelerovi, že bude aj neustále klasická podpora celovej skupiny 2. politika susedstva, tej nebudeme len pokračovať. Chceme, aby aj v rámci tretieho piliera bol zvýšený rozpočet. Všetci viete, že no, sú to moje informácie, že škandinávské krajiny preukázali ochotu investovať do krajín. No a v minulosti to bola kategória, kde sa najviac najviac krátilo, no ale dúfajme, že tá Sizifovská práca nakoniec jedného dňa skončí. Určite nepolávime. No a čo sa týka spolupráce s regiónmi, krajinami mimo susedstva, tak štruktúry a programy ostanú zachované len sa čak, snažíme o lepšiu, lepšiu, lepšiu harmonizáciu a lepší, pri, lepšiu, lepší prístup k pravidlám. No a regionálna politika je podľa iného systému ako podpora mimo regionov mimo EU. Tam sa to týka projektov, No, to je jadro problémov, alebo príčina problémov. To sa dá prekonať len parciálne, treba byť realistický. Ak máme v, v Unii iné postupy, no a krátkodobo sa tá práca nedá veľmi meniť Myslím, že ste mysleli ďalej infraštruktúrny fond. Áno, myslím, že taký bude zriadený, pričom prostriedky, ktoré sú za regionálnej politiky, nebudú čerpané, ale dôležité je mm, nájsť zlepšenú formu spolupráce, pretože hlavne v oblasti dopravy Existuje legitímne pochopenie, že infraštruktúrne projekty práve pre cezhraničné dopravné siete sú nevyhnutné, a to nie len v tých tzv. nových členských štátoch, ale aj v tých tzv. starých. No a na to by mal slúžiť infraštruktúrny fond. No a čo sa týka tematickej koncentrácie, tak a treba sa dohodnúť s našou oblasťou, pretože druhým krokom budú bude tá harmonizácia sieti tých trošku zanedbaných, ale náš návrh bude obsahovať aj zoznam medzinárodných projektov, aby sme vedeli, o čo ide a kde sa budú jednotlivé projekty realizovať. No a prečo som tak poukázal na vedu a výskum? Pretože v oblasti vedy a výskumu sú inovácie veľmi prominentné, majú veľmi prominentné miesto a dôležité je tiež povedať, že sú rôzne pojmy inovácií. Je tu o rôzne konkrétne opatrenia. Už dnes v rámci regionálnej politiky štvrtina rozpočtu sa venujem malým a stredným podnikom. No a ja chcem povedať, že to nie je len nie sú len technické inovácie e, v vlastnom slova zmysle a v technike, ale môže to byť aj inovácie v rámci služieb, e, marketingu a tak ďalej. Takže skutočne ide o, o dôležité inovácie pre malé a stredné podniky, ktoré sú tou chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. No a preto je dôležité nájsť eh, dobrú formu spolupráce s výskumom. Ďalej otázky pána Toirera o regiónoch. V budúcnosti kto s určitou výhradou, pretože eh, budúcnosť môže prísť jedno alebo druhé, no ale ten zásadný, zásadný a základný obraz a tie hlavné črty sú už urobené, no čakám v budúcnosti od tých 271 regiónov z dnešného hľadiska 51 bude v kategórii prechodných regiónov. To by sa týkalo približne 72 miliónov ľudí. Tie tradičné regióny phasing outu, tých je 17, nových by bolo 34. Nové sú z krajín Belgicko, Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko, e, Fínsko, Portugalsko, Nemecko, Grécko a Rakúsko. Bolo by to približne 40 miliónov ľudí, no a tie štáty, tie, tie náklady preto nie sú také vysoké, pretože v rámci toho čísla, ktoré ste uviedli, sú už aj náklady, ktoré dostane región, keď sa stane konkurencie schopným regiónom. Takže treba z toho ešte niečo stiahnuť, tak aby v zmysle eh, presunov bude nevyhnutná menšia suma ako tá, o ktorej ste hovorili. Takže dnes hovoríme o približne 40 miliónoch ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch. Je to teda 271 regiónov. Z toho súčasne 84 konvergenčných regiónov. Ako som už povedal, 64, až 68 konvergenčných regiónov bude v nasledujúcom období pravdepodobne. No a v súvislosti s, s schopnými regiónmi sa zmení len málo. Takže a, toto môžem povedať na teraz. Miera čerpania, áno, uvedomujeme si problémy v niektorých krajino, krajinách alebo regiónoch, No a to je tiež dôvod, prečo som pred eh, približne dvoma mesiacmi bol v južnom Taliansku v Apuli kampánii na Sicílii, aby som jasne povedal, že sa vystavujú veľkému nebezpečenstvu prísť o podporu. Máme príslušné pravidlá, ktoré treba dodržiavať. A nie je tam žiadny priestor na rôzne interpretácie. je možnosť, alebo existujú možnosti zlepšiť tú mieru čerpania. Z iných dôvodov sú problémy v Grécku, problémy má súkromné hospodárstvo, ktoré ešte nevyužilo príslušné prostriedky, no a v Bulharsku a Rumunsku sú tie veľmi dobre známe problémy, pričom so všetkými vo všetkých oblastiach problematických sa ukazuje zlepšenie. Ja som si istý, že do roku 2012 alebo v roku 2012 sa to zlepší, hlavne čo sa týka Bulharska, tých predložených veľkých projektov a ich realizácie. Ale ako som už povedal, situáciu si uvedomujeme týmto krajinám ponúkame príslušnú, príslušné prostriedky na pomoc. Sú prostriedky je, bola predložená ponuka aj v spolupráci s Európskou investičnou bankou, so Svetovou bankou a tak ďalej. Tak k dispozícii projektov ktorí pomáhajú pri vypracovávaní projektov a ich realizácii. Avšak nemôžeme to nikomu nanúcovať. Môžeme to ponúknuť, môžeme vytvoriť rámcové podmienky, povedať, že to funguje, ako to funguje, povedať konkrétne, ktorých ľudí sa to týka. Ale druhá strana tiež musí súhlasiť. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank für die... Ďakujeme pekne za veľmi presné odpovede. Teraz za zelených pána Alfonzi. Merci, monsieur président, merci, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj vám, pán komisár. Pokiaľ ide o definíciu budúcej koheznej politiky, vidíme, že je tu zrejme väčšina pre jeden konkrétny projekt, ktorý podporujeme aj my a ide o to, aby sme v Európe mali silnejšiu regionálnu politiku, ktorá bude finančne zodpovedajúco vybavená. Ten projekt už e, má také hrubé črty, je to práca na štyroch úrovniach, cieľ 1, to je samozrejme ten náš hlavný cieľ, potom táto prechodná kategória alebo medzikategória, cieľ 2 a potom cieľ 3. Aj cieľ 3 je pre nás veľmi dôležitý, pretože v prípade zahraničných projektov podľa nás zatiaľ mnohé pokrývkáva, hoci je tu obrovský hospodársky potenciál eh, pre obyvateľstvo eh, a tento potenciál je potrebné využiť. Takže toto sú všetko úvahy, ktoré sa nám všetkým veľmi páčia. Ja si myslím, že cieľ tej medzikategórie, tej prechodnej kategórie, že tento by umožnil to, aby európska kohezná politika dostala určitú územnú teritoriálnu dimenziu. Myslím si, že by to mohlo zohrávať aj určitú stabilizačnú funkciu z makroekonomického hľadiska, teda EÚ by mohla mať svoju budúcnosť lepšie v rukách a spôsobilo by to aj e, rovnakú, rovnaké príležitosti alebo viac menej rovnaké príležitosti pre všetkých. Pán Torer na to už poukázal. A potom tá konkrétna realizácia modality konkrétnej realizácie. Ja viem, že v septembri plánujete predložiť detailné informácie, ale napriek tomu už teraz zo pár otázok k tejto téme. A poprosím vás, aby ste mi na ne odpovedali, alebo prosím aspoň na ne nezabudnite. V tejto novej architektúre, v tejto novej štruktúre, ako sa tam bude pristupovať k problémom tých regiónov, ktoré vyplývajú z článku 172 zmluvy, teda to sú regióny, ktoré sú v horských oblastiach, v najodlahlejších regiónoch a tak ďalej. A ďalšia otázka. Tie makroregióny. Aké budú mať miesto v novej koheznej politike? A ešte posledná otázka k modalitám spoločného strategického rámca v spolupráci s Polnohospodárským fondom, e, v spolupráci s Fondom pre rybolov a tak ďalej. Dobre, my schválime tie veľké línie. Mnohé už vyplynulo z hlasovaní v minulosti v parlamente. Náš výbor sa tým veľmi intenzívne zaoberal a my by sme boli radi, keby budúca kohezná politika naozaj išla v prospech európskych regiónov, v prospech ich blahobytu. Ďakujeme pekne. A teraz za ECR dostáva slovo pán Vlasák. Nech sa páči. Ďakujem ti, Markus. Pán komisár, teším sa, že ste sem dnes prišli. Chcem sa vám vopred zopak- um, poďakovať za tie odpovede, ktoré si nám už poskytli. Ja a moja skupina si myslíme, že tie prechodné regióny, tranzitné regióny, že to je zaujímavá myšlienka, už ste k tomu, čo to povedali. Možno by ešte bolo dobré e, prísť nejakými prognozami finančného charakteru, alokácie a zdroj financií, da, odkiaľ budú smerovať tie presuny. Rád by som však načetol jeden problém, ktorý už predostrel pán Van Nistelrooy. A tam ide o spoločné zameranie na konkrétne projekty. My máme mechanizmus spolurozhodovania a chceme plne presadzovať partnerský prístup. Žiaľ aj ja mám informácie v tom zmysle, že regióny sa prehľadajú nie len pri rokovaniach na štátnej úrovni. A potom zase, keď regióny rokujú, tak sa často zabúda na mesta, obce a tú nižšiu úroveň. Takže na toto sa prosím pozrime, skontrolujme, či tie procesy fungujú tak, ako by fungovať mali. Samozrejme, že je potrebné vychádzať aj z informácií z výboru regiónov. Vy ste hovorili, že takáto spolupráca existuje. V celom tom procese je veľký problém a myslím si, že je v záujme nás všetkých klad dôraz na aktivity tých konečných príjemcov, teda aby tu naozaj boli prostriedky na spolufinancovanie. A moja otázka, tá hlavná časť mojej otázky, pokiaľ ide o upresnenie mechanizmu Jeremy Jessica Jaspers, v prípade Jessica vieme, že tam e, to využívanie je veľmi nízke a vieme, že obce, koneční príjemcovia často nevedia, ako tieto prostriedky môžu využívať, teda ako e, zjednodušiť e, postupy, ako to sprístupniť konečným príjemcom. Ďakujem. Ja, uh... Áno, ďakujem. Takže koordinátora sme vybavili a preto by som dal slovo teraz komisárovi, aby reagoval a potom dostanú slovo ďalší členovia výboru. Ďakujem. Pán Alfonzi, článok 172 pokiaľ ide o riedko osídlené územia. Aj tie by mali byť naďalej podporované. Už aj teraz existuje možnosť, a túto chceme zachovať, že v rámci regiónu by mala existovať určitá miera flexibility, pokiaľ ide o využitie prostriedkov. Takže v rámci regiónu je možné stanoviť určité ťažiskové oblasti, teda, že určité časti regiónu budú vo väčšej miere príjmať prostriedky, pretože aj v rámci regiónu môžu existovať nejaké bohatšie a nejaké chudobnejšie oblasti. Takže takúto autonómiu regióny majú a mala by byť zachovaná aj do budúcna. Ale znova opakujem, spada to do právomoci tých príslušných a ja si myslím, že už aj dnes sa to čiastočne deje. Niekedy ešte stále platí ten systém krhli, teda všade rovnako, ale niektoré regióny už si to rozdeľujú podľa konkrétnych potrieb v jednotlivých oblastiach. Makroregióny máme pripravený konkrétny plán. Tento rok mala byť pripravená správa pre Pobalský región, potom budúci rok Dunaj, a v ďalších rokoch vyhodnotíme, ako táto makroregionálna spolupráca prebieha, či sa osvedčila, či funguje. V Európe vládne relatívne veľká euforia, pokiaľ tieto makroregióny. Niekedy mám dokonca dojem, že ak nejaká krajina nie je súčasťom makroregiónu, tak eh, je trošku urazená, ale naozaj vidíme po celej Európe takýto makroregionálny prístup a rád by som poukázal do budúcna na to, že tu nede o nejaké dodatočné prostriedky teda, že všetky tieto regióny alebo všetky tieto stratégie majú zmysel iba v takom prípade, ak naozaj je tu nejaký spoločný cieľ, nejaká spoločná téma, ktorú je možné realizovať iba cestou spolupráce viacerých regiónov, viacerých krajín. Makroregionálny prístup nemôže slúžiť napríklad na to, riešiť problémy konkrétneho regiónu, teda že by sa problémy konkrétneho regiónu nejako posunuli na vyššiu úroveň makroregiónu v nádeji, že tam to vyriešia. Takže ja osobne som chcela toto poukázať. Napríklad aj v prípade e, stratégie Dunajskej sme presne toto zdôrazňovali, že je potrebné hovoriť iba o takých veciach, ktoré majú e, cezhraničný charakter ktoré si vyžadujú túto cezhraničnú úroveň, napríklad e, kontrola kvality e, vody v Dunaji a v prítokoch. Toto nemôže vyriešiť žiadna krajina sama, žiaden región vyriešiť sám. Potom napríklad splavnosť e, rieky, hospodársky rozvoj. Je tu teda mnoho oblastí a je mnoho aj takých oblastí, ktoré nespadajú určite na úroveň makrostratégie. A v zásade všetky tieto makroregióny sú iniciatívami bottom-up, teda z, hora na do, pardon, z dola nahor. Takže nič z toho nepredpisujeme z Bruselu, nie že by nejaký úradník si tam otvoril mapu a tam by si vybral túto poďme. Nie, toto všetko vyplýva z regiónov, z krajín, tak to má zostať aj do budúcna. A viem, že niektoré veci sa pripravujú a už sú do značnej miery skonkretizované. Pán kolega Vlasák, ešte raz, multilevel governance, pripravujeme to, bude to súčasťou návrhu. Samozrejme, že musíme rešpektovať ústavnoprávny rámec jednotlivých krajín. A sú tu krajiny, ako napríklad Nemecko. Nemecko je na špičke, pokiaľ ide o to, aké kompetencie majú spolkové krajiny. Teda, že musia byť automaticky zapojené. Potom sú tu krajiny, kde prevláda veľká, do veľkej miery centralizmus. Takže naozaj v Európe je veľká rozmanitosť. A komisia musí toto všetko zohľadniť, akceptovať a rešpektovať. Ale toto nemení nič na tom, že do tých nariadení chceme zapracovať návrh v tom zmysle, že regióny a aj lokálna úroveň, ak to bude možné, prípadne mimovládne organizácie, že všetkých je potrebné nejakým e, náležitým spôsobom zapojiť. Máte pravdu, že e, sa nesmieme unaviť Regióny sa stiažujú, že ich štáty prehliadajú, lokálna úroveň sa stiažuje, že, ich prehliad, že ju prehliadajú regióny. Takže musíme využiť takéto príležitosti, ktoré sa naskytajú, aby sme apelovali na všetkých účastníkov, že sa majú navzájom konzultovať. Spolufinancovanie že často je v tejto oblasti informačný deficit, nedostatočná informovanosť. Takže nechybajú možnosti spolufinancovania, ale sa o nich nevie. Sú tu možnosti rôznych úverov, ale máte pravdu, že teda tie informácie nie sú náležite šírené, poskytované, takže aj toto je potrebné zanalizovať a pokúsiť sa zlepšiť situáciu. Pokiaľ ide o tie prechodné regióny, Chcem povedať, Predstavte si napríklad, že počet konvergenčných regiónov klesne a preto sa uvoľnia prostriedky a z týchto uvoľnených prostriedkov tieto budeme musieť nejakým inteligentným spôsobom využiť. Budeme si tento inteligentný spôsob musieť stanoviť tak, aby sme dostali tomu hlavnému cieľu ďalší rozvoj eh, regiónov v Európe. No a tým sme sa dostali k eh, takejto odstupňovanej forme postupu. Ďakujem. OK, jetzt. Dobre. Pomaly sa nám míňa čas. Teraz vystupí pani Schröter a poprosím všetkých lečníkov, aby hovorili trošku kratšie. Napriek tomu si dovolím ešte jednu krátku vetu sám k tomu, čo povedal pán komisár. Áno, je jasné, že eh, je tu určitý potenciál, ale je potrebné stanoviť si určitú štruktúru. A táto nová medzikategória, keď tu bude nejaká suma prostriedkov, ktorá bude k dispozícii, je dôležité uvedomiť, že táto medzikategória potom bude v konkurencii s ďalšími. Ciel 1, cieľ 2, cieľ kohezie, toto je samozrejme len logický dôsledok a toto je potrebné si uvedomiť. A teraz, pani Šreter, nech sa páči. Ja, vielen Dank, für das... Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne by som chcela sa vyjadriť aj k tým vašim potom, ktoré ste spomenuli a chcem, aby sme... Vy... Vidím, že chcete využiť príležitosť, aby ste si naklonili na seba túto väčšinu respektíve podporu zo strany parlamentu. Už sa tu hlasovalo dvakrát, tak v plene ako aj u nás vo výbore a mali sme dvojtretinovú podporu návrhu pre návrh komisie, to je platná väčšina a chcem povedať za nás, že tento návrh, ktorý ste vyspomenuli ohľadne tej medzikategórii, je určitý vyvážený návrh, ktorý samozrejme má podporu zo strany parlamentu. Takže toľko k tomu čo ste načetli. Samozrejme sú tu aj takí, ktorí si možno myslia, že by sa to dalo nejako zvrátiť. Je dosť prekvapujúce, že niektoré členské štáty chcú priškrcovať tie kohútiky finančných prostriedkov, ale na druhej strane chcú zase dávať viac peňazí do regiónov a potom sú tu regióny, ktoré takéto peniaze podporujú, respektíve potrebujú. Avšak odhľadnúť od toho, chcela by som sa venovať dnes inej téme, ktoré sme sa dnes ešte nevenovali, a to je téma podmienok. Komisia, aspoň teda z toho, čo som ja vyrozumela, má určité návrhy, ktoré predložila, sú tu určité rozdiely, sú tu návrhy aj z vášho rezortu, kde sa hovorí o kritériách kvality, to znamená, že poverajúci musia akceptovať určité kritéria kvality. To znamená, že tie právne predpisy, ktoré tu máme, ktoré sa týkajú manažmentu kapacít, že tie štrukturálne fondy Európskej únie musia byť zamerané na konkrétne projekty. Ohľadne tohoto tu ešte dnes nič neodznelo, čo je škoda, pretože u nás vo výbore je veľmi dôležité. My nás zaujímajú komplexné názory na túto problematiku a chceli by sme si to dať celé do súvisu a myslím si, že tento návrh e, jednoducho v tomto kontexte nezíska podporu väčšiny u nás v parlamente a preto túto podmienku, respektíve túto problematiku teraz spomínam, ale tú podmienku, ktorú ste tu vyspomínali, že musíme byť pripravení na to, aby sa dodržiavali niektoré podmienky, tak to považujeme za správne a Skutočne by ma zaujímalo, ako vidíte tento návrh. Vy ako to konkrétne chcete navrhnúť, aby sme sa k tomu mohli vyjadriť, ktoré konkrétne kritéria by ste chceli uplatniť na to, aby sa to dalo podporiť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz dostane slovo ďalší, ďalšia kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pani Maner. Máme tu viacero tém, ktoré tu dnes odzneli v rámci tejto diskusie a jednu z týchto tém by som predsa len chcela ešte zdôrazniť. Táto téma súvisí s článkom 74. Komisár už odpovedal, pokiaľ ide o koordináciu využívania prostriedkov. Teraz by sme sa chceli pozrieť na ten článok 74. A to znamená, chceli by sme venovať pozornosť tým regiónom, ktoré musia čeliť špeciálnym, špecifickým výzvam. Chcela by som však komisára upozorniť na to, že tieto regióny, o ktorých hovoríme, musíme zohľadniť aj pri budúcich návrhoch právnych predpisov. Máme tu správu BIPER, ktorá chce zaujať stanovisko predovšetkým vo vzťahu k takýmto regiónom a Ide tu predovšetkým o ich financovanie. A potom je tu ešte druhá záležitosť, konkrétna otázka, ktorú by som sa chcela spýtať pána komisára. Ide tu o CBC, o systém CBC, ktorý súvisí s politikou susedstva. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Hovoríme tu o rozvoji demokracií, mm, aj v kontexte situácie v Severnej Afrike, ale nesmieme pritom zabúdať na Rusko, pretože to je jediný nástroj financovania, s ktorým skutočne môžeme podporiť demokraciu aj v tejto krajine, to znamená v Rusku. A myslím si, že toto je skutočne veľmi dôležité. Momentálne tu ide o jednotlivé nástroje rozvojovej pomoci, ktoré nie vždy prebiehajú bez problémov, predovšetkým vo vzťahu k Rusku a potrebujeme ako sused tejto krajiny. Potrebujeme mať k dispozícii špecifický program, špecifické programy možno na podporu demokracie. A to súvisí aj s určitým rozvojom na báze partnerstva a na báze ďalšej spolupráce. A preto by som sa chcela pána komisára spýtať, či tá diskusia alebo rozpráva prebiehala aj v tom zmysle, že by sme takýto program mohli aj na regionálnej úrovni e, presadzovať alebo presadiť, že by sme napríklad možnosti manažmentov jednotlivých regiónov mohli využívať lepším spôsobom, pretože momentálne e, tieto zahranično-politické nástroje ešte zatiaľ nefungujú. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Tamás Deutsch. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ja by som sa chcel spýtať dve otázky, ktoré by som chcel aj uviezť. Aj ostatným kolegom by som samozrejme chcel dať príležitosť, aby sa vyjadrili, takže budem stručný. Prvá otázka sa týka tejto medzikategórie, o ktorej ste hovorili. Viaceré aspekty už v tomto kontexte boli uvedené. Pokiaľ ide o túto tému, budeme sa aj, budeme sa aj venovať aj vo štvrtok. Ja mám takisto aj svoj vlastný názor, mm, ten je všeobecne známy vo, v tomto výbore. Ja podporujem nášho prezidu pána Píbera, podporujem stanovisko, ktoré dnešný predsedajúci zastáva v svojej správe. Ak chcete, spýtam sa konkrétnejšie, ide o politickú otázku. Mm, tieto medziregióny, je to veľmi dôležitá záležitosť. A táto téma sa zdá byť ako zdá byť dosť komplexná, pretože sa tu pán komisár vyjadril aj u nás vo výbore, aj v kontexte vecných tém, kde sa venoval problematike iných tém, ktoré sú možno dôležitejšie ako táto kategória medziregiónu. A tento kategória medziregiónu sa stále objavuje. Už vo vašom úvode ste uviedli, tam ste takisto spomenuli tento termín medziregión, e, avšak počuli sme tu, že je tu viacero problémov, ktoré sú oveľa dôležitejšie ako takéto medziregióny, alebo to, čo ste spomenuli v úvode. Ak by sme to chceli zosumarizovať, tak by som mm, chcel povedať, že pokiaľ ide o otázky a odpovede, tak ako to tu dnes prebieha, tak treba to zosumarizovať tak, že tá otázka medziregiónu to mala najväčší priestor. Ale predsa len tu je dôležitá otázka finančného výhľadu. Regionálna politika ako taká tá požaduje e, veľa finančných prostriedkov, čiže politika teritoriálnej súdržnosti. Pán komisár, prezentujete tu konkrétne kroky, ktoré sa týkajú práve tejto oblasti. Ak by ste zostavili nejakú hierarchiu, možno by nám to pomohlo, týmto spôsobom by sme mohli potom konkrétnejšie postupovať. Chcel by som vás varovať predtým, aby ste nedávali na prvé miesto práve tú problematiku medzi regiónu. A pokiaľ ide o jednotlivé riešenia, Myslím si, že tak tie sú pozitívne, tie riešenia, ktoré ste tu vy spomenuli, že by sme koncom júna, respektíve začiatkom septembra mali určité návrhy, respektíve možnosti riešení. Avšak pokiaľ ide o politickú štruktúru, tam by som chcel navrhnúť, pán komisár, takisto ste to spomenuli, chcel by som zdôrazniť konkrétnu myšlienku. Z, z inštitucionálneho hľadiska je veľmi dôležité, aby sme v kontexte regiónov, kde e, hrubý národný produkt per capita je príliš nízky, aby sme v tomto kontexte v týchto regiónoch, teda v tých regiónoch, kde HDP je oveľa väčšie, aby sme nepodnikali v takýchto regiónoch nič, čo by už takéto regióny nepotrebovali. Čiže musíme jednoducho rozlišovať medzi tými regiónmi, ktoré sú chudobnejšie a ktoré sú bohatšie. Áno, to kľúčové slovo, ktoré ste uviedli, presú prostriedkov, to je ten základný termín, ktorý potrebujeme. To znamená podporovať tie regióny, ktoré majú ešte tendenciu dobehnúť tie rozvinutejšie regióny. Myslím si, že to je to správne riešenie. Ďakujem pekne, Tamáš Dojč. Teraz zostane slovo pani Ernst. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno k predsedajúcemu poznámočka. Keď už e, vyvolávate po frakciách, po politických skupinách, keď to už organizujete týmto spôsobom, tak prosím vás, nezabúdajte na našu politickú skupinu. Keď to takýmto spôsobom e, chcete robiť, tak by to malo určitú logiku treba osloviť aj koordinátora za našu politickú skupinu. Čiže keď už vyvolávate takýmto spôsobom, tak poprosím, buďte konzekventní. Práve som si to všimla a preto vás chcem na to aj upozorniť. A to je akože iba na úvod. Ale teraz ku konkrétnym otázkam. A kolegyňa uviedla, že sa tu stále dáva do popredia tá otázka medzi kategórií, avšak Treba si uvedomiť, že sa tu začína niečo nové, s čím súvisia veľa otázok, ktoré sú častokrát otvorené. Hoci sme už dnes veľmi veľa hovorili práve o tejto problematike, tak predsa len si treba uvedomiť, že tu ešte je viacero otázok, ktoré sa nespomenuli a preto by som sa možno uberala teraz dvomi smermi. Keď sa pozrieme na tie rozdielne regióny, ktoré ste tu spomínali, pán komisár, máme tu tú hranicu 80 pardon, máme tu ten počet regionov 81, o ktorých ste hovorili. Keď sa pozrieme na bývalé konvergenčné regióny a keď ich porovnáme s regiónmi, ktoré momentálne prechádzajú uh, určitou tranzitnou fázou, predsa len tu máme regióny, kde sú veľké rozdiely. A preto by som sa chcela spýtať, či takéto odlišovanie, rozlišovanie medzi jednotlivými regiónmi, medzi jednotlivými regi- e, kategóriami. Budeme takýmto spôsobom postupovať aj ďalej. Áno, HDP je jedno z e, kritérií, to je jasné, ale ako ste sa vlastne dopracovali k tomu číslu 51, teda k počtu tých regiónov, možno by ste mohli k tomu povedať, ako ste ich vyselektovali a potom, pokiaľ ide o tie sadzby, ktoré sa môžu uplatniť, čiže maximum týchto je, pokiaľ ide o financovanie jednotlivých kategórií, ako ste sa dopracovali k týmto. A potom ešte druhá tematika, ku ktorej by som sa chcela niečo spýtať, to sú cezhraničné formy spolupráce, ktoré by mali zohrávať posilnenú úlohu aj v budúcnosti. Samozrejme je to opodstatnené. Viem aj zo skúseností z nášho regiónu vo východe Nemecka, že sa vždy kritizuje hlavne kompatibilita jednotlivých finančných prostriedkov a prístupu k týmto finančným prostriedkom a vždy sa požadujú určité zjednodušenie toho administratívneho bremena, či by sa dalo zjednodušiť aj v kontexte takýchto cezhraničných e, fóriem spolupráce. Takže toto sú tie dve otázky, ktoré som sa chcela konkrétne spýtať. Ja, in der Tat, Áno, máte pravdu, pán kolega, pán Deutsch. Sú tu isté aj iné témy, ktoré sú rovnako dôležité ako táto medzikategória regionov. Avšak myslím si, že táto medzikategória je predsa len predmetom diskusie dnešnej rozpravy a preto si myslím, že je treba jasne povedať, že už sme mali viaceré hlasovania, ktoré boli podporené väčšinou, ale predsa len ide o tému, predsa len ide o tému, kde sa väčšinou kde sa musíme dohodnúť na nejakej zhode medzi parlamentom a komisiou, pretože ostatné témy našli takúto zhodu medzi komisiou a parlamentom. A preto by som chcel povedať, že toto je náš návrh, ktorý by sme chceli predložiť, aby sa implementoval, aby sme v ďalšom legislatívnom období uvideli, ako sa to vlastne ehm, ako sa to vlastne bude správať, ako sa to ujme. Ide tu Ide tu o situáciu, ktorou reagujeme na momentálne potreby. Ide tu finančné obdobie, ktoré potrebujeme nejako podchytiť určitými nariadeniami a neviem teraz, odkiaľ pochádza tá obava, že by, sa tu do, že by tu došlo k nejakému zlomu vo vzťahu k tomu, čo sme tu mali doteraz. Ja to vnímam ako určité doplnenie a myslím si, že môj následovník e, pokiaľ ide o využívanie tohoto nástroja podpory prechodných regiónov, tento nástroj bude niečím, na čo bude, môcť nás, na čo bude môj nástupca môcť nadviazať a bude môcť vychádzať z určitých štandardov alebo kritérií kvality. My sme z takýchto kritérií kvality vždy vychádzali, na základe takýchto kritérií sme potom si stanovovali aj ciele. A to nie len pokiaľ ide o takéto prechodné regióny, ale aj pokiaľ ide o konvergen- konvergenčné regióny. Ak sa pozrieme na vyhodnotenie takýchto cieľov do minulosti, tak musíme sa zamyslieť na tým, či tieto ciele boli splnené alebo nie. A ak neboli splnené, tak musíme potom povedať aj konkrétne, že prečo nie. A ak už dnes máme určité konvergenčné regióny, ktoré splnili svoje ciele, tak sa musíme spýtať, kde sú deficity u tých regiónov, ktoré takéto ciele nemohli splniť. Máme tu určitý počet finančných perspektív, ktoré mohli využiť jednotlivé regióny na to, aby zlepšili svoju vlastnú situáciu. To znamená, že tento nástroj, ktorý tu máme, môže prispieť v budúcnosti k zlepšeniu kvality ďalšieho rozvoja jednotlivých regiónov. Takže chceme skutočne nájsť určité riešenie pre ďalšie obdobie a chceme vychádzať z toho, čo vyhodnotíme za uplynulé obdobie chceme sa sústrediť na vyhodnotenie a zistenie, či e, takýto rozvoj alebo nedostatok rozvoja ovplyvnil interné alebo externé e, faktory. Na to, aby sme ďalší rozvoj regiónov do budúcna zabezpečili práve v pozitívnom zmysle. A ďalšia záležitosť, ktorá je možno nad rámec toho, o čom sme tu hovorili, ale možno, že sa to dá určitým spôsobom vyabstrať z toho, čo povedal pán kolega Deutsch. Vnímajme, prosím, modernú regionálnu politiku nielen ako politiku, ktorá je politikou e, založenou na historických cieľoch, to znamená e, z, odstránenia určitých e, nezrovnalosti medzi jednotlivými regiónmi, ale vnímajme to aj ako nástroj, ktorý by pomohol e, podporovať implementáciu celoeurópskych projektov. A na to je skutočne potrebné, aby sme, e, pokiaľ ide o prideľovanie finančných prostriedkov, mali určitú odstupňovanú hierarchiu a aby sme zároveň zabezpečili všetkým regiónom možnosť finančnej perspektívy na to, aby v konkrétnych prípadoch, v konkrétnych cieľoch, napríklad energetická účinnosť alebo zvýšenie zamestnanosti, boj proti chudobe alebo zlepšenie v kvóty výskumu, aby sme všetky tieto témy podporovali, aby sme dali k dispozícii určité stimuly aj eh, z finančného uhla pohľadu, aby sa tieto mohli ďalej rozvíjať určité presvedčenie, že členské štáty s vlastnými rozpočtami v takýchto ťažkých e, časoch, aké žijeme, že budú môcť samostatne podporovať a dosahovať tieto ciele bez nejakých stimulov zo strany Európskej únie, tak myslím si, že takéto presvedčenie je z politického hľadiska trochu naivné. A preto je dôležité, aby sme stanovili takéto rámcové podmienky na to, aby sme mohli všetky tie ciele, ktoré sme sami odsúhlasili, mohli ďalej podporovať a implementovať v jednotlivých členských štátoch. Regióny a tie údaje, číselné údaje, ktoré som tu spomínal, tie sú iba predbežné, pretože konkrétna sumarizácia bude už potom pracovať s konkrétnymi číslami. A hneď ako budeme mať k dispozícii nejaké priemerné hodnoty za ostatné 3-4 roky, a z ktorých budeme môcť vychádzať, tak na základe toho vlastne dospejeme k konkrétnym číselným vyjadreniam. Ale tedy čísla, ktoré som uvedel, to je iba určitý náčrt toho, ako to, ako to momentálne vyzerá. Samozrejme, ten, ktorý región možno ešte môže vykazovať určité odlišnosti. A ešte sa vrátim k tej kvalite. Táto myšlienka podmienok, ktoré súvisia s kvalitou, myslím si, že strany členských štátov je tu určitý pocit, že ako náhle to je spojené s e, politikou koheznosti, tak to dokážu podporiť, dokážu to akceptovať. Na, stret, na rade ministrov pred pár týždňami za, pod taktovkou maďarského predsedníctva sme takisto dospeli k pozitívnym záverom a myslím si, že to treba do súvisu aj s našou kvalitou, s kvalitou určitých inputových informácií do diskusie, akým spôsobom sa potom jednotlivé podmienky budú môcť definovať, alebo jednotlivé návrhy takisto, alebo aj tie návrhy, ktoré predkladajú jednotlivé členské štáty aby sme potom už mohli sa konkrétnejšie vydať aj k takým témam, ako je napríklad miera čerpania finančných prostriedkov možno potom budú argumenty už tak uh, zlepšené, aby sme mohli, aby sme mohli otázku čerpania finančných prostriedkov doriešiť v konkrétnych prípadoch či už je teda potrebné zlepšiť nejaké rámcové podmienky. Tam, kde to bude potrebné, samozrejme by bolo dobre e, takúto modifikáciu uplatniť. A pokiaľ ide o zúčtovanie európskych projektov. Momentálne sa takéto zúčtovanie nedá, nedá stanoviť celkom presne a preto by som chcel povedať, že určité právne predpisy, napríklad pri verejnom obstarávaní, alebo pokiaľ ide o problematiku životného prostredia. Častokrát tu dochádza k určitým omeškaniam, pretože naše právne predpisy ešte stále neboli implementované do vnútroštátnych predpisov a jednoducho nemôžeme teda my zasahovať do týchto oblastí. Takže pokiaľ ide o tie podmienky, o ktorých tu ja hovorím, tak toto sú tie aspekty, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Má to v jednotlivých členských štátoch implementované. A ku kolegyni Manner, tak e, ako každý e, komisár pre oblasť regiónov, tak aj ja, tak presne vieme, aké sú rozdielnosti v jednotlivých regiónoch, pokiaľ ide o otázku zamestnanosti a preto by som chcel povedať, že toto je pre nás dôležitá téma, chceme ju podporovať aj v budúcnosti. A pokiaľ ide o tie cezhraničné projekty, sami ste to uviedli, spolupráca s Ruskom, táto je veľmi dôležitá, to je kľúčová téma, ide tu o politickú tému, ani nie takú administratívnu tému. Rusko, a ja to viem pochopiť, kladie dôraz predovšetkým na spoluprácu na báze e, partnerstva, to znamená na e, určitej úrovni rovnosti. Nechcú od nás dostávať finančné prostriedky, ktoré by boli definované ako rozvojová pomoc. To znamená, musíme skutočne pristúvať k tejto otázke partnerstva politicky veľmi rozumne, aby sme dosiahli všetky tie ciele, o ktorých ste tu vyhovorili. Samozrejme, dalo by sa to robiť aj formou takýchto regionálne zacielených alebo cezhraničných projektov, ktoré by boli potom dlhodobo udržateľné. A to by bolo možno lepším riešením, ako definovať túto pomoc ako rozvojovú pomoc. Ale štruktúra týchto jednotlivých programov sa v budúcnosti nebude meniť. Vo všeobecnosti komplexnosti tejto témy by som však chcel uviezť, že sa budeme snažiť o to, tam, kde to bude možné, aby sme využili administratívne možnosti, ktoré máme, aby sa situácia mohla postupne zlepšovať. Dúfam, že som aj v kontexte času, ktorý mám k dispozícii, aspoň z polovice zodpovedal na otázky, ktoré odzneli. Ďakujem pekne. Ešte stále máme prihlásených rečníkov, ale už nemáme toľko času, tak vás poprosím, buďte skutočne struční, aj pán komisár, aj vás o to poprosím, nech sa páči. Ďalší rečník. Ďakujem pekne hovorí pán Kelly. Pokiaľ ide o regionálnu politiku, zatiaľ bola veľkým úspechom. Myslím si, že nie je tu žiadna krajina, ktorá by reprezentovala úspešnosť eh, regionálnej politiky lepšie ako moja krajina. My sme mali v minulosti podpriemernú hodnotu HDP, teraz treba povedať, že sa to celé zlepšilo. Ale z dlhodobého hľadiska by som chcel povedať, že kohezná politika, ak má byť úspechom aj do budúcnosti, tak každé riešenie, ktoré chceme tuto predostrieť, tak musí vychádzať z konvergencie. Spomínali sa tu viaceré možnosti, že by sme mali určité prechodné kategórie, podkategórie že by to bolo možno s jedným riešením pre rozvoj regionálnej politiky. O tom netreba pochybovať, ale sú tu ešte určité záležitosti, na ktoré musíme takisto prihliadať. Ide tu kategorizácia jednotlivých regiónov ako takých e, táto kategorizácia je dosť umelá. Sú tu veľké rozdielnosti medzi jednotlivými regiónmi. A vy sám ste povedali a uviedli príklad Londýna, kde majú HDP cez, cez 300%. Ale treba sa pozrieť potom aj na kontext ostatných regiónov. A e, sú tu aj iné časti Londýna, ktoré sú veľmi chudobé, chudobné, ktoré potrebujú finančné prostriedky z regionálnej politiky. Takže z dlhodobého hľadiska potrebujeme sa pozrieť na to, že tu máme viacero regiónov, v ktorých je úplne jasné, že sú pod priemerom celého regiónu, v ktorom sa nachádzajú. Takže možno by som chcel sa spýtať pána komisára, ako vníma túto problematiku. A potom, pokiaľ ide o HDP, HDP doteraz bolo jediným kritériom, pokiaľ ide o vyhodnocovanie jednotlivých regiónov. A nie je to niečím, čo by možno malo sa radikálnym spôsobom zmeniť do budúcna, pretože ak vychádzate zo stanoviska, že mm, uveďme napríklad 100 eur, za 100 eur si kúpite to isté eh, v jednom regióne, ako aj v druhom regióne, ako potom môžete uviesť, eh, že jeden región je rovna, dvakrát taký bohatý ako ten región, s ktorým sa porovnávame. Čiže to je otázka pre komisára. A pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, V minulý týždeň tu bola u nás debata, pokiaľ ide o zjednodušovanie administratívneho e, zaťaženia. Veľa ľudí by využívalo financovanie, avšak sú tu určité komplikácie, ktoré súvisia s byrokratizáciou. Častokrát je to skutočne nadmierna byrokracia a ťažko sa s ňou dá zvíťaziť, takže aj toto by trebalo zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani Hübnerová. Teraz dostal slovo pán Gudmanis. Tri otázky, pani predsednička, pán komisár. Prvá otázka súvisí s dohodou o rozvojovej pomoci. Podporujete ešte to stanovisko, ktoré ste mali v minulosti? Momentálne to ešte nie je spomenuté v tej správe, o ktorej tu hovoríme. Druhá otázka súvisí so stanoviskom komisie, ktorú, ktoré nechceme kritizovať, ale chcete robiť nejakú detaľnejšiu analýzu, ktorá by sa týkala tých krajín, ktoré dostávali väčšie finančné prostriedky z týchto regionálnych fondov a štrukturálnych fondov. Uh, a ktoré sa momentálne nachádzajú v takej situácii, že sa nachádzajú v najlepšej kríze a požadujú pomoc zo strany Európskej únie. Nechcem teraz menovať jednotlivé krajiny, ale vy viete, o ktorej ide. A posledná otázka. V správe Markusa Výpera máme jeden bod, ktorý e, je to paragraf 97, kde sa hovorí o negatívnom, o negatívnom stanovisku komisie k dosa- forme dosahovania výsledkov súhlasím s vašim stanoviskom, kde žiadate skutočne konkrétne výsledky. Ste pripravení stanoviť do budúcna určité kritéria, konkrétne kritéria a konkrétne kritéria výsledkov, ktoré budete požadovať jednotlivých členských krajín, ktoré by sa mali implementovať. Pretože ak to neurobíme, tak sa nájdeme v takých v takej situácii, že aj tie krajiny, ktoré budú požadovať ešte navýšenú pomoc, sa ocitnú v situácii krízy. Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený. marie Teres. Merci, madame la présidente. Monsieur le commissaire, je... Ďakujem, predsednička. Predseda, pán komisár. Máme skutočne už veľmi málo času, ale treba ešte poukázať na územnú spoluprácu, teritoriálnu spoluprácu, kvôli tomu, že sa bude schvalovať správa o cieľovej skupine 3. No a dnes tu zazneli viaceré čísla. Približne 200 miliónov Európanov žije v pohraničných regiónoch 40 obyvateľstva EÚ. No a ja by som chcela poukázať na to, že teritoriálna spolupráca e, im ponúka pridanú hodnotu pre ich konkurencieschopnosť a potenciál. No a vás som sa chce, chcela spýtať, aké, ako sa zamýšľala komisia nad návrhmi o návrhmi, ktoré zazneli v rámci diskusie o teritoriálnej spolupráci. No, my budeme hlasovať o návrhu o podstatné navýšenie rozpočtu pre cieľovú skupinu 3. Prakticky je to dvojnásobok. No a táto správa podporuje to, že cedraničná spolupráca musí byť v no a ešte niečo k pridelovaniu prostriedkov programom. Eh, vy ste hovorili o veľkých transeurópskych eh, projektoch. Hovorili ste o spolupráci, ktorá podľa môjho názoru sa nedá obísť, hlavne s ohľadom na rôzne časti, no a niektoré veci by teda bolo možno zlepšiť, eh, zjednodušiť tak, aby táto spolupráca prebiehala plynulo. No a ďalej k hodnoteniu lepšie využívanie je dôležité a to prispeje aj k viditeľnosti spolupráci. Hovorí sa to o partneroch, partneroch a spolupráci, aké miesto bude mať cieľová skupina 3 v rámci v budúcnosti, v rámci koheznej politiky. No a na záver k tým prechodným regiónom. Hovorilo sa o tom pomerne dlho. Ja by som chcela dodať, že je veľmi čo je veľmi dôležité. Ja podporujem ten návrh, že potrebujeme spravodlivosť všetky regióny, ktoré čo potrebujú, mali by dostať aj podporu. No a Európsky parlament v rámci správy Garido hlasoval za tieto návrhy a to treba bezpodmienečne ďalej vypracovávať. Ďakujem ďalší rečník. Predseda, komisár, ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež budem snažiť hovoriť maximálne stručne. Hovoríme o budúcnosti koheznej politiky a o viazačnom finančnom rámci. K najzelenejším oblastiam a regiónom, vy ste povedali, že treba rozlišovať medzi rozpočtovými aspektami a politickými cieľmi Tým by sme mohli regiónom ponúknuť budúcnosť. No a my máme vždy tendenciu tie znevýhodnené, znevýhodnené regióny si zamieňať s hraničnými regiónmi podľa článku 174 mýlime si e, tieto regióny a oblasti aj v správe, o ktorej sa hovorí, aj v správe o budúcnosti koheznej politiky. Ale to rozlišovanie je dôležité z, jedného dôvodu. Zmluva obsahuje osobitný článok o tých e, hraničných oblastiach, e, ktoré majú svoje osobitné črty v porovnaní so znevýhodnenými regiónmi. Takže treba rozlišovať ďalej k rozpočtovým cieľom a k politickým cieľom. Teraz, keď zápasíme finančnými a hospodárskymi problémami, nemôžeme sa správať tak, a len tak vyhadzovať vyhadzovať peniaze. Ale treba zohľadniť aj najvzdialenejšie regióny, ktoré majú osobitné črty, sú teda veľmi vzdialené majú problémy, pretože nemajú zaistené zaistený odbyt. No a preto sa chcem spýtať, či si nemyslíte, že keď má zmluva osobitný článok a najvzdelenejšie regióny majú iné charakteristiky, tak treba ich pozitívne diskriminovať eh, pre prípustnosť alebo by bola pozitívna diskriminácia porušením zmluvy? A ešte ďalšia otázka k financovaniu. Myslíte, že spolufinancovanie 64% je v poriadku aj v najzdelenejších regiónov, alebo sa to nedá súčasť za súčasných podmienok? Dobre otázka pána Kellyho, že jedného dňa nemajú existovať a konvergenčné regióny, tak jedného hľadiska áno, to je našim cieľom. No a preto ešte raz poviem, že by sme mali jedného dňa zanalizovať, keď sa regióny zdanlivo nevyvíjajú ďalej, pretože treba povedať, že aj konkurencieschopné, konkurencieschopné regióny sa ďalej vyvíjajú. Čiže je to proces, že tie menej vyvinuté regióny sa rozvíjajú rýchlejšie samozrejme. No a preto v, práve v období krízy je tu riziko, že sa to nejak stretne alebo zrazí. No a preto ešte nie sme v cieli. No a k, e, k subregiónom myslím, že 271 regiónov existuje a je e, v zodpovednosti a tu beriem princíp subsidiarity vážne, aby regióny ako také rozlišovali to, čo som už povedal, aj v rámci svojho regiónu tematicky alebo regionálne, alebo obidvoje sa budú koncentrovať a sústrediť, ale inak eh, by sme im, eh, by to, by to nebolo správne, keby sme išli ešte okrutnejšie. Nie. Tu treba rešpektovať eh, suverénnu zodpovednosť a regionálnej politiky. Dá sa to robiť transparentne, ale ja tu nevidím nejaké možnosti zasahovať z našej strany. To nie je politicky dobré, ani organizačne zmysluplné otázka simplifikácie, zjednodušenia, čo vám to neustále, ale zaznieva len málo eh, návrhov, okrem toho, že by som mala byť kontrola menšia. V tomto prípade môžem len povedať, eh, to hovoríme o národných deklaráciách, a treba sa tomuto aj ďalej venovať, pretože pretože ak by boli jasné národné deklarácie, tak by to malo aj vplyv na národné auditové aktivity. Ale my aj naďalej sa budeme snažiť o zjednodušenie napríklad v oblasti verejných, verejných zákaziek, verejných súťaží to zelená kniha a mnohé želania sa odzrkadlili v zelenej knihe. Uvidíme na závere procesu, koľko tam toho stane a uvidíme, ako rýchlo sa to bude aplikovať v národných, národnej legislatívy. Tam očakávame ale zjednodušenie. Ako kolegy Godmanisovi, Playmoon Chaming, Áno, zatiaľ sme boli takí zdržanliví, ale priznávam, že aj moja trpezlivosť má hranice. Výsledky EU 2020 orientácia by mala ísť podľa cieľov Európa 2020. 20. No, je dobré keď máme jednotné, spoločne identifikovateľné ciele, a ktoré nebudú spochybňované e, teritoriálna spolupráca pani Sanchez Schmidt, Ďakujem pekne za vašu správu. A po druhé, ako osahu zadanie 7% sa bude dať splniť Myslím, to som hovoril. No a na druhej strane, ak napríklad v oblasti makroregionálnej spolupráce by veci fungovali tak, ako si to predstavujeme, tak aj tu by bola cezhraničná regionálna spolupráca. Takže jedinou len o spoluprácu, ale aj o finančnú alokáciu. To by bolo v tom prípade tiež zaručené. A ak to všetko spočítame, tak rozsah finančne relevantnej cezhraničnej spolupráce v priebehu rokov by výrazne narástol. No a my správu o využití predložíme správu o regionálne DZ a Kištikovi, Teixerovi. No, my si uvedomujeme osobitné problémy tých najzdelenejších regiónov. To treba vyjadriť. Ja len dúfam, že v rámci správy o vnútornom trhu a dopadoch na najvzdialenejšie regióny e, sa budeme musieť e, snažiť našu e, diverzifikáciu ekonomických štruktúr v najvzdialenejších regiónoch. A to musí byť jedna z ťažiskových tém na ďalšie roky. No a k kofinancovaní, spolufinancovaniu k tomu ešte sú stále aj interné diskusie. To nespochybne mnohí z nás si myslia, že treba znížiť mieru spolufinancovania, aby sme zvýšili nejakú diferenciáciu a v ťažkých časoch v niektorých krajinách je ťažké ponúknuť už dnešnú mieru spolufinancovania. No a e, mohli by sme to riešiť napríklad tak, cestou časového obmedzenia dvoch, troch rokov my v rámci finančného obdobia no, ponúknuť vyššiu mieru financovania a tým vytvoriť určité flexibilnejšie podmienky. Avšak samozrejme nie na celé programové obdobie, ale mala existovať možnosť signalizovať, že regionálna politika iste svoje príspevky alebo flexibilne a spontánne dokáže reagovať na podnety, ale hlavná filozofia kofinancovania musí ostať zachovaná. Ďakujem pekne. Jana Obricht. Vážený pán komisár, myslím, že sa dá povedať, že táto debata o kohezné politike je veľmi úspešná. Vy, pán Hans ste boli úspešní pri rozlišovaní v rámci Európskeho parlamentu všetky politické skupiny a politické strany sa hádajú o tých medziregiónoch. Je tu je do toho zapojených viacej emócií ako do diskusí o výške rozpočtu. Mohli by ste, prosím, nejak odstrániť naše pochybnosti, komisár Hám, pretože my sa zúčastňujeme tohto konfliktu a zdá sa, že tu nikto nevie, o čem to je. Niektorí si myslia, že fondy pre tieto medziregióny budú čerpané z cieľa 2, a niektorí, že z cieľa 1, no a niektorí, že bude viac peňazí pre regióny cieľa 3 ak nebudú existovať žiadne medziregióny. Takže povedzte nám niečo, povedzte nám teda jasne, tu a teraz, ako tieto fondy pracujete, čo si myslíte o zdrojoch financovania pre medziregióny. My budeme o chvíľu hlasovať, takže buď to bude nejaké náhodné hlasovanie, od vás totiž nemáme žiadne informácie, alebo možno budeme informovaní, či hovoríme o regiónoch, ktoré budú si brať peniaze z iných regiónov, alebo to je prerozdeľovanie, ktoré nemá dopad na cieľ 1. Ja zastupujem Polsko a mám nasledujúcu otázku. Ak budú existovať tieto medziregióny, bude to znamenať, že Polsko dostane viac alebo menej peňazí? Viem, že to je zjednodušenie, ale O tomto vlastne celá tá debata je. My sa bojíme o to, kto prehrá, kto niečo získa. Mám ďalšiu otázku. Konstanc hovorila o tom, že veľmi skoro členské štáty navrhnú redukciu, zniženie rozpočtu. No a komisár Hánu, že to niečo povedal, ja to chcem zopakovať. Máme inú situáciu. Ak nebudeme navyšovať, ale teda znižovať rozpočet v rámci koheznej politiky. Budete, budeme mať horizontálne alebo vertikálne znižovanie. Budete navrhovať znižiť cieľ 2 a ten dočasný cieľ, alebo navrhnite znížiť aj cieľ 1. Je to pre nás dôležité, pretože nám to dáva informácie o tejto diskusii o rozpočte. prehráme všetci, alebo len tie najbohatšie krajiny. Toto sa pýtam na váš názor, komisár Hán. Myslím, že potrebujeme potrebujeme odtiaľ sa, od vás jasné informácie. A posledná otázka. Súčasná situácia v Grécku bude to mať dopad na koheznú politiku v Grécku. Má, v Grécku sú finančné problémy. Sú nejaké problémy spolufinancovania z gréckej strany. To je dôležité pre budúcnosť koheznej politiky. Mnohí politici hovoria, že hlavní beneficienti koheznej politiky sú v problémoch. Takže je tu nejaký problém. No a včera niekto v Bruseli povedal, že Grécko sa dostalo do problémov kvôli Lisabonskej stratégie. Ďakujem, Achim Celer. Ďakujem, predsednička. Ja mám jeden ďalší problém. Taký všeobecnejší, ale hovoríme o tom, že čo by sme potrebovali, čo by sme mali čo by sa malo, vždy len v takom podmienovacom spôsobe. Ale viacerí kolegovia už hovorili aj o tom, že úroveň realizácie niekde úplne inde. No a my máme je to zodpovednosť členských štátov, kompetencia členských štátov. No a ja som tento rok sa zúčastnil viacerých delegácií. No a problémy, ktoré sa tu, ktorý sa tu hovorilo, zjednodušenie administratívnych postupov, o nich sme tam aj tiež hovorili. No a kritika súvisela, zaznela hlavne na adresu členských štátov, ktoré sú zodpovedné za realizáciu programov alebo tam, kde nie sú zodpovednosti a regióny, tak sa kritizovali regióny. Takže naša ideálna politika sa tam stretáva s reálnou politikou. Ako to vyzerá v skutočnosti? Dva príklady. Európska komisia a parlament pre cezhraničnú spoluprácu vytvorili nástroj, Európsky zväz teritoriálnej spolupráce. Takže teraz zasadávajú mesta, regióny, povedzme Nemecko a Polsko, a na základe e, takejto zmluvy chcú koordinovať e, svoje plány, lepšie spolupracovať, ale stretávajú sa s obrovským, obrovským odporom e, regionálnych samozpráv, napríklad v Nemecku alebo s ministerstvom zahraničných vecí v Polska, Polsku ktoré zodpovedá za tieto otázky. Na druhej strane zo štátov, ktoré patria do konvergenčných regiónov, dostávam oznámenia o regiónoch z tretich krajín, ktorí sa pustili do realizácie projektov a ktoré sú teraz existenčne ohrození kvôli platbám za projekty. No a narážajú na odpor, nikto nechce príjmať zodpovednosť, volanie o pomoc. E, teraz prichádza do Európy. A v tomto by, takto by som mohol ďalej pokračovať ešte veľmi dlho. Takže otázka je, keď aj v rámci realizácie kohezné politiky dospieme k silnejšej Európe a nezískame väčší vplyv, tak s našimi dobre mienenými zadaniami sa neposunieme ďalej. A preto myslím, že na ďalšie obdobie e, treba tieto veci zohľadniť v rámci nového znenia regulatívnych e, nariadení treba presunúť viac odpovedností na európsku úroveň. Ďakujem pekne, Achim. Francesco Danči, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, naozaj stručne, telegraficky, dve otázky z mojej strany. Poprvé, už mnohí kolegovia o tom hovorili. Už sa o tom viedla naozaj veľmi intenzívna diskusia vy ste viete, že hovorím o tých prechodných regiónoch, o tej novej medzikategórii. No, tu je ešte čo objasňovať. pretože tu vládne ešte veľká miera nejasnosti. Aké vzťahy existujú medzi rozpočtovou politikou na jednej strane a vznikom tejto novej kategórie na strane druhej. Toto je tá rozhodujúca otázka. Odkiaľ vezmeme tie prostriedky, ktoré teraz pôjdu na tie prechodné regióny? Toto je veľmi dôležitá otázka. Dobre, vytvoríme medzikategóriu, ale to v žiadnom prípade nemôže ísť na úkor už existujúcich kategórií. To je teda aspoň môj názor. Toto je veľmi podstatná vec. V zásade by malo ísť o dodatočné prostriedky. A teraz moja druhá otázka. Veľmi dôležitá pre malé a stredné podniky. A toto je téma, ktorá je môjmu srdcu naozaj veľmi blízka. Ide o výskum, vývoj, ide o inovácie, ktoré sú tak dôležité. No a teraz tá otázka, aké opatrenia plánujete preto, aby sa aj malé a stredné podniky mohli podielať na programoch výskumu, vývoja a inovácií. Ako oni môžu získať prístup k financovaniu, lebo toto je pre ne ten najväčší problém. Malé a stredné podniky nemajú prístup k peniazom. Je to pre ne veľmi ťažké, veľmi zložité. Takže je dôležité postupy zjednodušiť a urýchliť. Ďakujem. Pán Tremopúhoz ako ďalší. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, dovolte mi, aby som využil túto príležitosť, to, že ste tu s nami a položil vám pre mňa veľmi dôležitú otázku. Áno, Grécko sa momentálne nachádza vo veľmi zložitej situácii, dlhovej kríze, čo má dopady na celú eurozónu. Je potrebné Grécko potrestať? Je Grécko potrebné potrestať? Alebo by sme mali mať nejakú takú stratégiu, ktorá podporí rozvoj našej krajiny. Samozrejme, že my by sme boli za tú druhú možnosť, za možnosť, ktorá bude trvalo udržateľne financovateľná. Grécko predstavuje 22 miliard eur z týchto zdrojov a my by sme takéto zdroje v takéto výške sami nikdy nedali dohromady. Pán eh, Juncker včera povedal pre La Libre Belgique, že Grécko musí mať nejaký manevrovací priestor, že musí mať možnosť sa nadýchnuť. A navrhuje, aby sa štruktúrálne prostriedky pre Grécko škrtli. Je toto realizovateľné? Pardon, aby sa, aby sa aby sa to, aby sa to, robilo, aby sa to financovalo na 100%, bez akýkoľvek škrtov. Je to podľa vás možné, pán komisár? A ešte posledná rečnička, pani Faragut. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nož, ja mám nasledujúce otázky. Prvá sa týka cieľa 3 150-kilometrová vzdialenosť. Je tu viacero podmiňovacích návrhov, ktoré túto vzdialenosť chcú zmeniť. Ja som e, z ostrovov a keby sme tu nemali e, takúto hranicu, tak by sme vôbec nemali prístup k rozvojovým prostriedkom. V Štrasburgu sme minule hovorili o správe Garinga, vyjadrili sme sa k tomu a aj výbor Regi sa vyjadril, že by sa táto kategória mala prinajmenšom preskúmať, aby nikto nevyšiel z krátka. Teraz oblasti, ktoré majú problémy, nemyslím teraz horské regióny ani odlahlé regióny, ale je tu v Lisabonskej zmluve článok, podľa ktorého by sa mali tieto oblasti osobitne zohľadňovať, napríklad ostrovné regióny. Áno, niekoho nemôžeme ponechať na pospas svojmu osudu, to sme počuli. hovoríme o novom finančnom výhľade, máme Európsku úniu, ktorá má 7 členských štátov, sú tu veľké rozdiely medzi štátmi, medzi regiónmi na úrovni VIP, na úrovni, na úrovni HDP, na úrovni rozvoja. Takže naozaj sa kladie otázka, ako tie prostriedky, ktoré sú obmedzené, správnym spôsobom rozdeliť. Ten rozdeľovací mechanizmus Už dva roky o tom diskutujeme a naozaj nemáme dostatok informácií. Keby sme mali potrebné informácie, tak by sme nestrácali zbytočne čas, pretože na rôznych gremiách sa neustále hovorí o tej istej téme bez toho, že by sme mali dostatok informácií. Ďakujem pekne. Teraz môžete odpovedať, pán komisár. Áno, vašu netrpezlivosť chápem. Ja som na tom podobne, pretože v tej konečnej fáze hodnotenia budeme závisieť od výšky rozpočtu a ja tieto čísla nemám. Ja vám môžem len povedať, z akej koncepcie vychádzame a tým sa dostávam k otázke pána Obrichta. Teraz máme systém, model rozdeľovania prostriedkov, a asi 51% ide tým príjemcom, 49% ide neto prispievateľom. Takto to asi vyzerá. Takže jednak desiatim je ten alokačný pomer, pokiaľ ide o bohaté a chudobné regióny. Z politického hľadiska by toto malo byť určitým meradlom pre budúcu štruktúru rozpočtu. Takže určitá rovnováha medzi regiónmi, medzi tými neto platiteľmi a neto príjemcami, tak aby tá rovnováha zostala zachovaná. Takže je potrebné viacero veci zohľadňovať naraz, lebo aj štruktúra regiónov sa neustále mení. V, budúcej, v budúcom období budeme mať menej konvergenčných regiónov, taktiež počet obyvateľov v regiónoch sa mení, a tak ďalej. Takže keby sme na tom systéme nič, absolútne nič nemenili, tak by to rozdeľovanie prostriedkov nezopovedalo realite. Teda bolo by to asi 65-35%. A preto je potrebné naozaj sa zaoberať tým, ako tie veci prispôsobiť aktuálnej situácii pri zachovaní tých pomerov. A toto je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, a to bez ohľadu na tie absolútne čísla, ktoré v konečnom dôsledku budú schválené, aby neboli mm, nejaký extrémny, extrémne zvýhodnení ani žiadny extrémne znevýhodnený, aby tam bola tá rovnováha zachovaná. No už ten rozpočet iste bude obmedzený a budú krajiny, ktoré v absolútnych číslach získajú a také, ktoré stratia. Pretože v krajinách prebehol taký a taký vývoj, ktorý opodstatňuje takéto prerozdelenie. Napríklad Španielsko, tam regionálny rozvoj bol mimoriadne úspešný, už tam je len jeden jediný región, ktorý je konvergenčným. A toto sa predsa musí odraziť v, vo výške alokovaných prostriedkov. V nových členských štátoch zase takmer všetky hlavné mesta, regióny hlavných miest už nebudú skrátka konvergenčnými regiónmi. Situácia sa mení a tým našim cieľom je teraz zachovať tú rovnováhu pri rozdeľovaní prostriedkov na celoeurópskej úrovni, medziregionálne. Takže ešte raz treba viacero vecí naraz zohľadňovať. A mne sa teda z obsahového hľadiska zdá byť rozumné zaviesť takéto prechodné regióny. Myslím si, že toto je príspevok k adekvátnemu finančnému vybaveniu pre takéto regióny, ktoré dobiehajú. Toto je tá moja filozofia, ja tiež nemôžem povedať nič konkrétnejšie, keďže tie konkrétne čísla k dispozícii nemám, len som vám chcel predstaviť ten model, ako si ho ja predstavujem. Takže poprosím vás o podporu v tomto zmysle. Grécko. Áno, absorpčné problémy existujú, pretože súkromný sektor momentálne nevyužíva prostriedky, ktoré sme dali k dispozícii. Neistota spôsobuje takúto zdržanlivosť na strane súkromného sektora. Nevyhneme sa tomu, že by sme naozaj prediskutovali s jedným regiónom po druhom to, čo sa dá v tom ktorom regióne dosiahnuť zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, pretože nejde iba o polnohospodárstvo a cestovný ruch. Každý región má svoj hospodársky potenciál, ktorý je potrebné zanalýzovať a potom uplatniť opatrenia, vytváranie tých klastrov, inteligentná špecializácia, nech to už nazveme akokoľvek, toto isté platí aj v prípade Grécka a takémuto procesu sa nevyhneme. To, čo povedal Juncker, áno, no, je to aj správne, aj nesprávne. 100% alebo 90% spolufinancovanie. Ja my, verím v princíp ownershipu, takého osvojenia si Keď zvýšime podiel spolufinancovania, tak je potom ten počet projektov, ktoré sa realizovať zníži, lebo je tu menej prostriedkov. V Grécku je takáto možnosť zvýšiť spolufinancovanie na úroveň 85 viac ustanovenia neumožňujú. A to je, myslím, postačujúca, vyčerpávajúca odpoveď na vašu otázku. Kolega Celer, keď niekde pridáme, niekde musíme ubrať. Áno, to je pravda, ale zkrátka politika taká je, a v oblasti napríklad zahraničnej spolupráce tam podľa mňa vidíme určité pokroky, ale členské štáty často nie sú spokojné s touto formou spolupráce. Otázka inovácií, malé a stredné podniky, výskum, Áno, ja by som bol rád, keby tu bolo takéto prepojenie regionálnej politiky s výskumom a vývojom, pretože priznávanie prostriedkov na výskum a vývoj, tam sa vychádza z jediného kritéria špičkovosti a špičkovosť nie je teritoriálny princíp. Inovácie v oblasti regionálnej politiky tieto majú teritoriálny princíp pomáhame malým a stredným podnikom, aby sa ich výkonnosť zlepšila, pokiaľ ide o technológie, pokiaľ ide o administratívu, pokiaľ ide o trhy. A toto ja tiež vnímam ako inovácie. A preto je dôležité, aby v budúcnosti regionálna politika poskytovala prostriedky tomuto sektoru, aby na to boli dostatočné prostriedky. Ešte raz ku kolegovi Tremopulosovi. Ja neverím v nejaké tresty škrtaním štrukturálnych fondov a ja dúfam, že toto, táto téma nikdy naozaj nebude vážne, seriózne na pretrase. Hoci mnohí hardlinery na ňu tlačia, keď nejaká krajina systémovo porušuje pravidlá, ale toto som si ja nevšimol. Ja vidím, že je tu veľká snaha na vašej strane, vláda, opozícia, všetci sa snažia. Nemyslím si, že by vaša krajina ignorovala to, čo stanovila komisia. Takže ja dúfam, že tie tresty, že to bude len taká debata na akademickej úrovni. Tých 150 kilometrov a úprava tohto čísla ja si myslím, že by sa to malo určite upraviť tak, aby bola možná spolupráca aj v oblasti Stredomoria. Ďakujeme pekne, pán komisár. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto rozprávy, ktorá bola takou prípravnou na rozpravu v pléne. Pán komisár, v pléne sa stretneme. Dúfam, že prídete, lebo tam bude viacero správ. Rad my sa teda naozaj, náš výbor sa naozaj pripravil, pripravuje na rokovania. Ja dúfam, že návrhy uznesení dostaneme, pardon, že návrhy nariadení dostaneme čo možno najskôr. Takže ešte raz ďakujeme. A kolegovia, poďme rovno ďalej. To Herman Winkler report, so don't go. Prejdeme teda k správe pána Winklera, takže poprosím vás, neopúšťajte sálu. Moving, colleagues, to the next point. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Máme pol hodinu na dva body. Ide tu o zelenú knihu od vízie k príležitostiam vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ. Môžeme pokračovať. Poprosím vás, chcela by som dať slovo autorovi tohto stanoviska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ctení kolegovia a kolegyne. Už sme počuli o budúcnosti financovania výskumu aj v predchádzajúcom bode, čiže nie je to dôležitý bod iba z pohľadu výboru pre priemysel, ale aj z regionálno-politického hľadiska. V minulosti sme mali 5-percentnú úroveň, ktoré boli investované 50 rokmi, to bolo 10%, dnes to je dokonca 25% rozpočtu. To znamená, že v tomto období hovoríme o 36 miliardách eur, ktoré máme k dispozícii pre vzdelávanie, výskum a podnikanie. Čiže to je oveľa viac ako um, počíta, ako keď dáme dokopy rámcový projekt 7 a iné. Čiže vidíme, sú tu rôz, veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, pokiaľ ide o inovačnosť, inovatívnosť a preto ako náš výbor sa musíme zamyslieť nad tým, ako budeme a, a čo chceme dať k dispozícii výboru pre priemysel, kde by mohol spolu financovať z časti. Musíme dosiahnuť to, aby sme v, ple, v pléne mali jasný jednotný hlas, aby sme získali podporu. Ctení kolegovia a kolegyne, dovolte mi povedať niečo postupu. Na jednej strane viete, že podporujeme stanovisko, ale nemáme veľký manevrovací priestor, preto aj ja prenesiem niektoré pozmeňujúce návrhy a už aj tu by som chcel niečo k tomu povedať. A potom máme určitý časový problém, ale to, ne, dnes to sme nespôsobili my, ale je to časový harmonogram výboru pre priemysel. Viete, že už zajtra o 18. končí lehota, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Viem, že viacerí sa touto témou už zaoberali a už predložili určité inputové informácie vo výmene, v forme výmene názorov, takže našim cieľom je nájsť zhodu. Pokiaľ ide o obsah, chcel by som osloviť 5 bodov. A chcem sa jasne vyjadriť, pokiaľ ide o podporu inovácie zo strany koheznej politiky. Momentálne e, to je v kontexte druhej tej línie rozvojovej pomoci, ktorú tu máme. myslím si, že oslabiť takúto pomoc do budúcnosti, to podľa mňa nie je akceptovateľné. Ja zastávam názor, že inovácia je dôležitou prioritou pre regióny a takýmto spôsobom sa to musí odzrkadliť aj v rozpočte. Samozrejme, takáto priorita by však mala byť koncipovaná tak, že iné potenciálne priority, ako napríklad demografický rozmer alebo e, energetická účinnosť by takisto mali do toho spadať. A druhá vec, a to je takisto dôležité, ktoré finančné prostriedky by vlastne mali čo financovať v budúcnosti. E, cieľ je výskum, financovanie výskumu samozrejme, zacielené to je na špičkovosť, o tom sme počuli, myslím, že o tom nemusíme pochybovať a doplnenie k takémuto postupu ale vôbec nie menej dôležité, je takistá inovácia podpory regionálnej politiky pretože práve regionálna politika má vplyv na európsku inovačnú politiku tým, že sa posilňuje regionálny potenciál. Takáto inovácia je dôležitá rozhodujúca pre všetky regióny. Bohužiaľ, ešte stále máme veľké rozdiely, pokiaľ ide o výkon jednotlivých regiónov ohľadne e, inovácie. A tu musíme ešte niečo dobiehnúť, dobehnúť tie naše ciele, čiže finančné prostriedky, ktoré máme v rámci druhej e, koheznej politiky diplomatickej línie. Ešte stále neboli tieto finančné prostriedky, ktoré boli tu na vyčlenené uplatnené. Čiže musíme docieliť aj určitú regionálnu špičkovosť, aby sme vytvorili kapacitu na dosiahnutie a posilnenie špičkovosti v oblasti výskumu, aby sme v budúcnosti napríklad mohli mať viacero podnikov, ktoré by participovali na takýchto cezhraničných projektoch. Sú to vlastne schody k špičkovosti a podľa mňa e, štruktúrálne fondy by mali spolufinancovať takéto projekty cez hraničného charakteru, hoci sú tu niektoré regióny, ktoré majú možno priority inak stanovené. Mali by sme sa sústrediť na jednotlivé ciele kohezné politiky, to znamená Ehm, pozrieť sa na štruktúrne deficity, posilnenie konkurencieschopnosti a podpora regionálneho hospodárstva. A teraz prejdem k tretiemu bodu a tým sa dostávam k téme inteligentnej špecializácie. Už v mojom návrhu vidíte, že to je pre mňa kľúčová téma. Je to úloha, ktorá súvisí s tým, ako, technologické, ako technologický rozvoj môže byť pretavený do hospodárskeho pokroku kontexte regionálnej politiky a tu zohráva inteligentná špecializácia kľúčovú úlohu. Regióny musia v budúcnosti e, brať do úvahy e, aj participáciu regionálnych zúčastnených strán a musia robiť stratégie, vyvíjať stratégie ušité na mieru a zároveň brať do úvahy tak silné aj slabé stránky týchto podnikov, čiže nemôžeme aplikovať niečo paušálne a musíme si stanoviť ciele tak, aby sa finančné prostriedky z nového rámca pre výskum a inováciu využívali efektívne, rovnako aj finančné prostriedky z štruktúrálnych fondov. Stanovovanie priorít, tieto treba posilňovať, to je, by malo byť našim motom vo, tam, kde sa zužuje rozpočet, čiže v časoch, keď eh, sme, nemáme toľko finančných prostriedkov. Čiže by sa to malo pretaviť aj do operačných programov. Inteligentná špecializácia s tými kolegovia a kolegyne malo pomôcť tam, aby sme posilnili e, medzinárodne konkurencieschopné klastry, aby sa tieto regióny dostali do konkurencieschopnosti na globálnej úrovni, ale treba posilniť aj tradičné hospodárske sektory, ako napríklad remeslá, alebo cestovný ruch, alebo poľnohospodárstvo. Tieto musia v budúcnosti mať ešte posilnenú podporu formou inovácie. Myslím si, že zo strany komisie predložený a momentálne nachádzajú platforma, ktorá sa nachádza ešte v takých rozvojovej fáze, by mohla, stanoviť pri stano- by mohla pomôcť pri stanovaní kritérií, pokiaľ ide o výmenu informácií o verejných postupov, aby sa zabezpečila kvalita a myslím si, že komunikácia na jednotlivých úrovniach bude veľmi dôležitá. Tým sa dostávam k štvrtému bodu, ktorý je takisto pre mňa veľmi dôležitý, to sú malé a stredné podniky. A pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak tam je účasť, pokiaľ ide o rámcový pro- program výskumu, tam môžeme ešte veľa spraviť. Nie všetky malé a stredné podniky môžu, pokiaľ ide o rozvoj, e, investovať toľko ako napríklad veľké podniky, avšak predsa len majú potenciál inovácií. A to vidíme každý deň. Napríklad malé a stredné podniky sa in, angažujú v určitých tradičných e, odvetviach e, a vidíme, že práve tieto malé a stredné podniky v týchto tradičných odvetviach, ktoré sú prepojené s jednotlivými regiónmi, ktorí sa nachádzajú a sú prospešné pre tieto regióny, tak tam môže kohezná politika zohrať veľkú úlohu napríklad e, podprahovými e, príspevkami alebo podporou technologických transferov a inovácie, k čomu sa hodí predovšetkým EFREK. Pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie a podpora slubných e, podnikov, ktoré by sa mohli založiť, myslím si, že téma siete a internacionalizácie je takisto dôležitou súčasťou, kde štruktúrne fondy môžu zohrať svoju úlohu, predovšetkým pokiaľ ide o poradenské podpory pre malé a stredné podniky, na ktoré by sa to mohlo rozšíriť. A tu by som chcel varovať pred tým, aby sme nedávali dokopy výskum CIP a rámcový projekt e, rozvojového fondu, pretože musíme medzi týmito dvomi rozlišovať. Takéto rozlišovanie je veľmi dôležité na to, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili. Piatý bod, pokiaľ ide o interregionálnu spoluprácu, popri tým schodom k špičkovosti, to znamená rozvoj infraštruktúry výskumu v jednotlivých regiónoch, by mohli regionálni politici pomôcť pre, v kontexte rozvoja interregionálnej spolupráce a pod tým rozumiem aj to, že by regionálni partnery mohli sa zúčastniť na sieťach a klastroch špičkovosti. Myslím si, že to by bolo konkrétne, to by bolo prospešné pre na dosiahnutie cieľa 3 pokiaľ ide o financovanie nástrojov a pravidla, pravidel administrácie, myslím si, že treba rozvinúť inovačné finančné nástroje, ako napríklad e, fondy, aby sme e, mohli kombinovať určité pravidlá medzi jednotlivými fondami, aby sme takýmto spôsobom mohli spolufinancovať a rozširovať financovanie týchto štruktúr komplementárnym spôsobom, aby sa navzájom doplňalo, aby to bolo zacielené na jednotlivé projekty. Myslím, že takéto krížové financovanie v rámci jednotlivých e, fondov je veľmi dôležité a má zmysel, aby sme dosiahli synergické efekty. Na jednej strane máme financovanie e, z fondov, na druhej strane regionálna politika, to je veľmi zmysluplné samozrejme treba e, uvítať pravidlá, ktoré máme v obidvoch rámcových štruktúrach a aj keď tu máme takýto prístup, ktorý je založený na CIP a FB7, myslím si, že aj taký postup, ktorý by bol decentralizovaný, e, by mohol prispieť k tomu, aby sme v budúcnosti mohli uplatňovať metódy, ktoré by boli využiteľné, pokiaľ ide o ich harmonizáciu a zosúladenie jednotlivé časové rámce a lehoty, ktoré sú stanovené, pokiaľ ide o návrhy na zlepšenie situácie administratívnych postupov. To je takisto žiaduce. To sú moje návrhy, kolegovia a kolegyne, v rámci tohto úvodu. Dúfam, že v rámci predkladania pozmeňujúcich návrhov sa nám podarí nájsť určité kompromisy, aby sme prispeli do regionálnej politiky a do celkovej diskusie. Ďakujem pekne. So shadows, Ďakujem pekne. Prejdeme k tieňovým spravodajcom. Gracias, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poblahoželať kolegovi Winklerovi k je práci, ktorú završil a myslím si, že ten dokument, ktorý nám dnes predložil, tento dokument obsahuje tie najdôležitejšie e, body. Myslím si, že je správne, ako to podala správa, to, že potrebujeme lepšiu koordináciu medzi regionálnou politikou a stratégiou podpory výskumu a inovácie. Avšak je dôležité, aby sme uviedli, že takáto koordinácia znamená aj to, že regionálne a lokálne úrady by mali participovať na celom procese oveľa viac ako doteraz. A preto je veľmi dôležité, aby priority boli e, determinované tak, aby boli skutočne zacielené na potreby jednotlivých regiónov. Takisto je dôležité, aby malé a stredné podniky participovali na financovaní e, rozvoja, inovácie, pretože predsa je to len najväčší zdroj zamestnanosti v rámci Európskej únie. Kohezná politika musí tento cieľ nasledovať aj ďalej a musí zabezpečiť, aby malé a stredné podniky skutočne mali prístup k využívaniu týchto prostriedkov. Potom si takisto myslím, že je dôležité, a uvedol to aj pán kolega Winkler, že máme špecifické regióny, ktoré by mali rozumne uplatňovať finančné prostriedky, ktoré poberajú, to znamená investičné prostriedky z Európskej únie a prostriedky z jednotlivých fondov, tu boli takisto spomenuté. Po štvrté, pokiaľ ide o zosúladenie e, so všeobecným rámcom, pokiaľ ide o prispôsobenie, e, musíme sa zamyslieť nad financovaním tohto procesu. Musíme myslieť aj na to, že medzinárodná koordinácia je potrebná a možná na to, aby sme mali určitý druh agentúry, respektíve prehľad e, o tejto priebehu tejto stratégie. A záverom by sme pravdepodobne ešte mali poukázať aj na úlohu toho, že potrebujeme udržateľný rozvoj, ktorý je potrebný pre rozvoj a to by znamenalo, že by sa týmto spôsobom dali dosledovať aj ciele v oblasti sociálnej. To nepredstavuje nejaké dodatočné náklady a preto by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za túto správu, ale predsa len predložím za našu politickú skupinu pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pani Manerová. Ide skutočne o vynikajúci dokument. Ide tu predovšetkým o spoluprácu e, v prospech inovácie a výskumu. A chcela by som uviesť určité pripomienky. E, Tenová spravodajkyňa hovorila o lepšej koordinácii, máme tu rámcový program, ale samozrejme potrebujeme aj určité prepojenie k štrukturálnym fondom. A tu máme rozdiel, ktorý je medzi to, tým, čo môžeme financovať z rámcového programu, ide tu o tie špičkové technológie a potom máme na druhej strane štrukturálne fondy, kde zasa e, financujeme pomocou nich predovšetkým praktickú inováciu a tá zohráva veľkú úlohu v kontexte celkovej inovácie v Európe. Musíme podporovať aj výskum, ktorý vedie k inovácii. To znamená, že tie podniky, ktoré v tejto oblasti sú činné a ktoré prispievajú k tomu, že konkurencieschopnosť e, stúpa a že sa vytvárajú nové pracovné príležitosti. E, potrebujeme teda spolupracovať aj s podnikmi Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme práve tento aspekt pochopili. Je tu záujem zo strany podnikov ako takých participovať na tomto procese a je tu záujem aj zo strany výskumu, ale práve zo strany výskumu musíme ešte apelovať na to, aby tento záujem zo strany podnikov bol braný vážne. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako chceme jednotlivé inovácie dostať na trh. Ešte môžeme v tejto oblasti veľa vecí zlepšiť na úrovni celej Európy. Čiže to sú v stručnosti moje pripomienky. Budeme predkladať aj pozmeňujúce návrhy. Za zelených dostane slovo Jean-Paul Besse. Voilà, merci. E, nous... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička myslím si, že by sa dalo obohatiť toto stanovisko v tom zmysle, že by sme identifikovali bližšie a definovali bližšie, čo je vlastne výskum a čo je inovácia. Na to, aby sme to mohli celé identifikovať, tak si musíme uvedomiť, že o čo nám vlastne v tejto oblasti ide. Ide nám o to, aby výskum a inovácia boli príležitosťou pre rozvoj našich regiónov a na to, aby sa nám to podarilo dosiahnuť, tak musí byť výskum a inovácia zacielené, musia byť zacielené na obsah, ktorý bude konkrétnejší, relevantnejší a presnejšie definovaný. Konkrétne tu ide o nasmerovanie smerom k udržateľnému rozvoju. Tento výskum a rozvoj sa musí zacieliť práve a musí uberať práve týmto smerom a v praxi to znamená k tomu, že by to vo všetkých disciplínach viedlo k zmene nastavenia našich aktivít. Takéto nasmerovanie sa dá docieliť e, formou pozmeňujúcich návrhov, kde budeme hovoriť o konkrétnych e, aspektoch takejto orientácie. Ďakujem pekne. Pán D'Angelis, nech sa páči. Grazie. Condivido. Ďakujem pekne. Ja podporujem stanovisku, stanovisko kolegu Winklera, ktorý hovorí predovšetkým, že výskum a inovácie treba podporovať oveľa viac, hlavne v mysle regionálnej excelentnosti. Len stručne štyri otázky, ktoré sa mne osobne zdajú najdôležitejšie. Takže poprvé, treba byť dôsledný medzi cieľmi stratégie Európa 2020 a dostupnými prostriedkami je dôležité, aby vertikálne predpisy a tie sektorálne sa vzájomne zhodovali súhlasili pre rámcové programy ďalej. E, zjednodušenie hlavne pre malé a stredné podniky. Ďalej témy, ktoré sú dostupnejšie, ktoré nie sú také rozdrobené. Po tretie, menej byrokracie v účtovníctve, napríklad elektronický podpis. Po štvrté, výmena najlepších postupov v rámci pridelovania verejných zákazov. Ďakujem pekne. Pani Smolková, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, veľmi krátko vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii. V predchádzajúcej výmene názorov s, pani, s pánom komisárom sme mali možnosť počuť niekoľkokrát opakovania aj z úst kolegov o tom, aký je, aká je veda a výskum a inovácie dôležité pre regionálny rozvoj Myslím si, že aj pán spravodajca v návrhu stanoviska to zdôraznil. E, ja súhlasím e, s tým, a chcem vyzdvihnúť práve bod 5, e, že treba posilniť účasť malých a stredných podnikov na podpore výskumu a inovácií. V rámci súkromného sektora práve malé a stredné podniky zamestnávajú až dve tretiny ľudí, takže je to veľmi dôležité a malé a stredné podniky by mali byť súčasťou toho prepojenia, ktoré chceme dosiahnuť e, s praxou vedu a výskum, inovácie a prax. Ale mám aj jednu otázku, pán spravodajca. V bode 2 hovoríte o tom, že aby bola priorita inovácie pre regióny záväzná. Ja s tým súhlasím, E, dokonca cieľ e, stratégie 2020 hovorí o 3 HDP pre vedu a výskum a malo by to byť záväzné pre členské štáty a nie je to záväzné. Chcem sa spýtať, ako chceme dosiahnuť, aby bola priorita inovácie pre regióne záväzná. Ďakujem pekne. Lambert van Nistelrooy. I'm sorry, I'm waiting for the interpreter to finish. Voorzitter, dank u wel. Er Ligt een, een goed... Eh, een goed... Pani Stelroy, ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo opísal kolega. Možno k jednej otázke. PP uskutočnilo vypočutie k vzťahu medzi rámcovými programami, strategickým rámcom a rôznymi sektormi a oblastiami a pýtali sme sa, čo môže dosiahnuť kohezný fond, ako ďalej budovať koheznú infraštruktúru. Čiže nejde o kohezný fond ako taký, pretože väčšina prostredkov v ňom hovorilo sa o e, v programe pre výskum 95 čerpajú staré členské krajiny. A tak to je. Nie je tu žiadny cieľ solidarity. Nesúvisí to vôbec s koheziou. Ide tu len o excelentnosť. A toto stanovisko to veľmi správne formuluje a tvrdí, že to treba niečo spraviť. Cieľ nemôže taký, tak ako to je uvedené v správe Garika, jednoducho dvakrát toľko výskumu, pretože potom by rozpočet musel byť oveľa vyšší. No a ten vzťah 90 a 10 sa nevyrieši tým, že do toho napumpujeme jednoducho viac peňazí. Ja by som chcel, aby zelená kniha a nový rámec sa na niektorých miestach vyjadrili trochu prísnejšie. Priority treba vnímať správne a treba tiež dávať pozor na geografickú rovnováhu v Európe. A potom podporíme túto formuláciu substanciálne, teda v podstate potrebujeme viac, ale potrebujeme to urobiť po dohode s krajinami, pretože na na tejto strane hranice je nejaké výskumné centrum, alebo sa buduje nejaký inštitút a 50 kilometrov na druhej strane hranice je presne tá istá vec. Takže to treba povedať jasnejšie. A myslím sa v či to je výskumný program v rámci FP7 a to je jediná regionálna sieť, ktorá tomu existuje. No a tieto obe veci treba zharmonizovať, eh, zosúľadiť. Musíme myslieť aj na 8. rámcový program pre výskum, čo sa týka inteligentnej špecializácie. Tam to treba jasne povedať. Eh. Uskutočilo sa k tomu vypočutie, no a tento rozmer treba nevyhnutne podporiť. No ale ja a s tým súhlasím. Aj na výbore ITRA som k tomu už niečo povedal. Ale možno tak celko by to trebalo trošku ešte zharmonizovať. Ďakujem pekne, Oldřich Vlasák. Pani predsednička, dámy a páni. Ja som veľmi spokojný s týmto materiálom, ktorý sa sústredí na hlavné problémy. Vidím v tom rozdelenie dvoch blokov. Prvá oblasť, to sú centra excelencie na medzinárodné klastry a tu sa pripojím k tomu, čo povedal Lambert van Nistelrooy, ide o koordináciu všetkých prostriedkov a aktivít. No a na druhej strane je tu podpora malých a stredných podnikov a prostriedkov na vedu a výskum. A myslím si, že ak to chceme presadiť úplne do konca, tak je potreba prepojiť body 2, 5 a 6 To znamená, aká tá účelovosť bude povinná, eh, tak je potreba v regiálnych programoch, programoch vymedziť túto prioritu a je potreba zjednodušiť tieto záležitosti tak, aby podniky mali vôbec záujem sa o tieto prostriedky vôbec nejako uchádzať. A vhodné sa mi, vhodné sa mi javí systém krížového financovania, ktorý je v tejto správe navrhnutý. Ďakujem pekne za pozornosť. Petr Luhan. Ďakujem, predsednička. Ja by som najskôr chcel povedať, že túto správu považujem za dobrú. Bolo absolútne, bolo absolútne nevyhnutné, aby sme hovorili o inováciách ako faktore pre hospodársky rast aj v súlade s politikou súdržnosti. Všetci vieme, že rozšírením trhom sa dá niečo dosiahnuť. No a dnes nemôžeme hovoriť o raste šírením, pretože Európska únia sa už maximálne rozšírila. To, čo príde, možno nie je až také relevantné pre hospodársky rast. No a preto výskum, inovácie a vývoj je rozhodujúci pre politickú budúcnosť a rozhodujúce pre podnetenie hospodárskeho rastu v EÚ. A to treba uplatňovať aj v rámci koheznej politiky. Sú tu veľké nerovnosti medzi jednotlivými regiónmi. Čo nové je možno, že niektoré vlády v súčasnosti ešte stále nevedia celkom presne, čo sa konkrétne dá robiť, alebo čo by sme museli robiť konkrétne na to, aby v jednotlivých krajinách sme podnetili Eh, výskum a inovácie, daňové, daňové opatrenia, eh, informačné a vzdelávacie kampane alebo nejaké iné opatrenia na to, aby sme priamo prispeli k dosahovaniu tohto cieľa. No a preto si teraz kladieme otázku, či parlament alebo komisia by nemali niečo podniknúť na to, aby tak trochu eh, pohli vlády a našli nejaké riešenie na, legislat- na Eh, legislatívnej úrovni, aby eh, sa viac podporilo, podporilo súkromné hospodárstvo a súkromné firmy v investovaní. No a ďalej je tu ďalší aspekt, o ktorom už sa hovorilo a myslím, že naň nesmieme zabúdať. Jedná sa totiž o to, čo presne znamenajú inovácie. Kde sú hranice, ako definujeme tento pojem. Čo všetko k ním patrí? Patria do toho aj náklady. No a jedna vec sa dá rôzne vykladať a krajiny si rôzne vykladajú. No a preto a e, treba hovoriť veľmi jasne o týchto aspektoch. A to my v parlamente, ale to platí aj pre komisiu. Ďakujem. Herman Winkler, chceli by ste reagovať? Ďakujem pekne. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcel podiakovať za vaše stanoviska, za vaše podnety. Ja som myslel, že predložiť niektoré pozmeňujúce návrhy a potom sa nám podarí vytvoriť jasné stanovisko a náš príspevok vykonať no, len pár vecí teraz spomeniem, ja si teším, ja sa teším, že malé a stredné podniky a tu spomínali takmer všetci, je to samozrejme veľmi dôležité a viem, že treba zdôrazniť udržateľnosť a mali by sme sa snažiť o prepojenie jednotlivých e, bodov, aby sme e, dosiahli niečo. No a k tým 3%, to bola jasná otázka, je dôležité, aby sme e, priority medzi sebou zharmonizovali a vieme, že máme veľmi ambiciozne ciele, ako aj 3%, ale myslím, že tieto ciele, ktoré sú ambiciozne, dosiahneme len vtedy, keď pomôžeme, pomôžeme regiónom. No a keď sa to podarí, a využijeme to, ale a využijeme všetky prostriedky, aby sme sa dostali čo najbližšie k tým 3%, tak myslím, že ideme dobrým smerom a ideme dobrým smerom pri dosahovaní, na dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Nož, teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a myslím, že jediná vec, ktorá treba rozhodnúť, je ktorú treba povedať ešte, je lehota na prekladanie pozornosti návrhov, ktorá vyprší zajtra o, 18.00. A teraz e, Jan Olbricht, e, finančné práva, rozpočtové pravidla, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet únie. Máme málo času a preto dám Janovi práve e, hneď príležitosť povedať na niečo k tejto téme. Áno, predsednička. Ja by som chcela len ja by som chcel len predstaviť. Toto stanovisko je to legislatívne nariadenie, no a ktoré sa vypracováva vo výbore pre rozpočtovú kontrolu. Spravodajca musí vypracovať správu, ktorá je zoznamom pozmeňujúcich návrhov, pôvodnému návrhu, ktorý predložila Európska komisia. Toho máme jeden oficiálny dokument. To je návrh nariadenia, ktoré pripravila komisia. No a neskôr sú modifikované, zmenené verzie, ale aj stanovisko rady. Poznáme tiež stanovisko spravodajcu, spravodajkyne ja som sa zúčastnil pracovnej, prác, pracovnej skupiny o finančnom nariadení. Ja viem, že aj práca spravodajkyne sa mení. Stratégiu navrhujem takú, aby sme sa pripravili, alebo aby sme pripravili zoznam pozmeňujúcich návrhov pôvodnému zneniu, ale súčasne treba ostať v kontakte so spravodajcami a spýtať sa ich, aby pozmeňujúce návrhy, ktoré náš výbor schváli, boli zarodené aj do ich, respektíve jej správy. Ak nie, tak eh, o pozmeňujúcich návrhoch sa bude hlasovať ako alternatíve k pozmeňujúcich návrhoch, ktoré navrhuje spravodajkynia. Ako viete, tak tendencia v gestorských výboroch, v gestorskom výbore je taká, že sa príjmajú pozmeňujúce návrhy spravodajkyne. Takže v stanovisku ktorý pripravuje výbor regi, ktorý som pripravil ja pre výbor regi, a tak sa chcem sústrediť na dva, dva odseky. Jeden odsek sa týka pojmu priateľného rizika chybovosti. A je to neustála diskusia medzi výborom pre rozpočtovú kontrolu, výborom pre rozpočet a dvorom auditorom, ako používať rôzne a pojmy priateľná miera chybovosti, priateľná miera e, rizika chybovosti, e, chyby a tak ďalej. No a nie je žiadna dohoda a preto rada e, navrhuje iné riešenie a povedať, že najdôležitejší je priateľná miera plnenia, ktorá zahrania aj priateľnú mieru chybovosti. Takže to nie je len Problém technický a definícií má však aj dopady na hodnotenie efektivity a účinnosti, napríklad eh, koheznej politiky. Pretože keď máme koheznú politiku, eh, tak eh, v konečnom dôsledku v, v správe dvora auditorov je uvedená miera rizika. A otázka je, ktorá miera rizika je ešte priateľná, ktorá nie. Dobre, takže to je odsek ktorým sa zaoberám, ale tiež a hlavne článok 56, 56 finančného nariadenia, v ktorom sa hovorí o vzdielanom riadení. No a ja navrhám, navrhujem reštruktúrovať celý, celý odsek. A preto som navrhol reálne rozdelenie kompetencií a zodpovednosti medzi Európskou komisiou, po druhé medzi členské štáty, ďalej kompetencie akreditovaných orgánov, ktoré budú definované členskými štátmi a ďalej kompetencie akreditovaných orgánov a akreditovaných riadiacich orgánov, ktoré nazývame dnes riadiace orgány. Takže okrem komisie, členské štáty, akreditujúce orgány, akreditované orgány, a ich vzájomné vzťahy a kompetencie a zodpovednosti bolo, boli hlavnou úlohou, aby čo najjasnejšie to povedali, aby bolo úplne jasné. Mali sme užitočný nástroj počas implementácie medzi ostatnými o koheznej politike. Rovnako ešte stále prebieha diskusia o deklarácii vyhlásení o zaistení. Jedno je, jedno je riadiaca deklarácia, ktorú e, pripraví riadiaci orgán akreditujúci a ďalej politická diskusia prebieha o národných e, deklaráciách A to je, tu sa prejavujú tie rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a samozrejme aj v rámci samotného parlamentu. No a preto ja som sa tak nesúhra, nesú, nesústredil na národné deklarácie, dokonca aj spravodajkyňa v jej správe navrhne nevyhnutné zmeny do budúcnosti a nie dnes. No a Jedna vec, ktorá mi tam chýba v mojej správe je, že tam nie je uvedený priateľná miera chybovosti, je riziko chybovosti, ktorá bude navrhovaná, ktorú navrhne spravodajkyňa. ktorú nenavrhuje komisia ani rada, pretože spravodajkyňa použije úroveň 2% ako priateľná miera chybovosti ja, spravodajca výboru regi, nemôžeme, navrhujem, že to nemôžeme robiť ako dvor auditorov, pretože sú prísne. No a keďže to takto prísne definované, tak to neukazuje komplexitu koheznej politiky. No a ešte viac, že my keď sme uh, hovorili o 2% ako priateľnej miere chybovosti, tak otázka je, aké uh, sankcie budeme mať v budúcnosti v parlamente, to budeme nejako 2%, tak to znamená, že ne, neudelíme absolutórium Európskej komisii, alebo bude to negatívne ocenenie, alebo udelíme absolutórium aj tak, pretože tá, a tie otázky sú také komplikované. Takže moje správe nie je číslo ako nejaké 2%. Členovia výboru radi predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov, niektoré som prijal. Niektoré boli, sa týkali štruktúry. No. No ja navrhujem reštrukturalizovať články, no a preto je to takéto nepochopenie. No a nám sa podarilo vytvoriť dva kompromisné návrhy. Myslím, že sme sa dohodli aj na ich obsahu, aj keď budeme hlasovať dnes o tak spravodajkynia to tiež za, začlení do svojho textu. Budeme to hlasovať na regi, ale nie som veľmi optimistický. Ja som v úzkých kontaktoch so spravodajkyňou no a dúfam, že keď to príjmeme, tak to aj ona začne do správy. Teraz tieňoví spravodajci ako prvý Jens Geier za socialistov. Ďakujem pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, vážený pán spravodajca, v prvom rade ďakujem za odvedenú prácu pri príprave stanoviska ja som pripravil viacero pozmeňovacích návrhov k textu pána Obrichta, a to nie preto, že by som nesúhlasil s prístupom, ktorý uplatňuje pán Obricht, ale preto, lebo som koordinátorom našej skupiny aj v Kokobu. Čiže ja mám teraz takú zložitú úlohu, teda musím byť konzekventný prezentovať to isté tu, aj v mojom druhom výbore. Takže sa teším, že sa nám podarilo dopracovať k tým kompromisom, ktoré sme dosiahli. A ak dovolíte, poukážem na zo pár bodov. Vysvetlím, prečo niektoré veci vnímam inak. Poprvé, priateľná rizika, chy, predvidateľné riziko chybovosti. To je taký trošku nešťastný pojem. Euroskeptici sa už tým zaoberali, polemizovali, poukazovali na to, milí občania, pozrite sa sem, Európsky parlament naozaj nechce bojovať v výbore pre regionálny rozvoj proti chybovosti Tie nezrovnalosti, ktoré sa každoročne objavujú, ich absolútne nezaujímajú a toto je podľa môjho hľadiska politicky nepriateľné. My sa snažíme o to, aby regionálna kapitola rozpočtu nebola taká problematická, aby nebola vnímaná ako taká achilová peta, pretože toto je naozaj oblasť, kde tá miera chybovosti je naozaj najvyššia. Iste viete, že tieto chyby sa dejú na strane členských štátov. Toto úzko súvisí s tým, že pravidlá sú komplikované, ale aj moja krajina nie je žiadnou výnimkou. Súvisí to aj s tým, že v členských štátoch eh, sa často eh, s rozvojovými prostriedkami nepracuje, regionálne nepracuje tak obozretne, ako by sme si to želali. Takže tento pojem je sám o sebe veľmi problematický. Výbor auditorov predpokladá, že existuje určitá hranica, kde náklady na kontroly prevyšujú prínosy týchto kontrol. Čiže keď audit stojí 600 eur a objaví chyby vo hodnote 200 eur, tak to nemá zmysel. Na tom sa iste zhodneme. No a komisia v tejto súvislosti pripravila pracovné dokumenty, z ktorých vyplýva, kde je teda táto hranica medzi nákladmi na kontroly a ich prínosom. Sú to tri pracovné dokumenty, ktoré máme k dispozícii. A v každý tento dokument obsahuje iné čísla. Kolega Obricht poukázal na 2 Toto vyjadil aj Európsky dvor auditorov Áno, ľudia sú omylní, takže budeme sa musieť e, zmieriť s nejakou chybovosťou. Takže keď takéto 2% chyb sa objavia, tak výbor auditorov je tiež schopný dať zelenú a vyhlásiť, že e, realizácia výboru, to e, teda rozpočtu, že je bezchybná v úvodzovkách. No ale komisia vo svojich dokumentoch dospela k vyšším číslam. Už kolegyne, kolegovia, nemali by sme ísť tou cestou, ktorou sa vydala komisia, pretože dvor auditorov s tým iste súhlasiť nebude. Keby sme e, išli po línii komisie, tak e, by sme išli proti línii dvoru auditorov. Takže my ako Európsky pán by sme skrátka sa museli postaviť v takomto prípade buď to na stranu komisie alebo na stranu dvora auditorov. Dvor auditor by bol nespokojný, keďže by to bolo nad 3 percentami, komisia by bola spokojná, lebo by to bolo pod 3 percentami. Takže ja osobne si tiež myslím, že ľudia sú omilní, ale že chyby sa tolerovať nesmú. My chceme mm, dospieť čo možno najbližšie k bezchybnosti pri výkone rozpočtu a preto my navrhujeme, aby sa celá táto oblasť tolerovateľného, priateľného rizika, chybovosti vynechala, aby sme hovorili skôr o štatistickej pravdepodobnosti výskytu chyb Ale ešte raz opakujem, pôsobíme vo výbore pre rozpočtovú kontrolu a práve preto celkom nesúhlasím s tým prístupom, ktorý zvolil kolega Olbricht. Druhá vec. Otázka tých eh, národných vyhlásení o správe o manažmente. Toto je jedno z ťažisk, pokiaľ ide o nový finančný výhľad nové finančné nariadenie. My už roky bojujeme za to, aby sme mali vyhlásenia členských štátov pochádzajúce z politicky relevantnej úrovne, aby to prípadne bolo ešte potvrdené národným kontrolným úradom alebo nejakým národným auditom. Je to preto, lebo by sme sa takto mohli zbaviť celej úrovne kontroly. Politické vyhlásenia členských štátov v tom zmysle, že pri výkone regionálnych fondov všetko prebiehalo v súlade s pravidlami, že by toto bolo teda vyhlásené e, členským štátom, bolo by to potvrdené e, národným auditom. A takto by sme sa vyhli alebo zbavili kontrol zo strany komisie bola by to veľká úlava, ale je dôležité, aby to naozaj pochádzalo z tej najvyššej úrovne, aby to nebol e, nejaký hociaký úradník na ministerstve, ale aby to naozaj bol niekto, kto naozaj skladá účty voličom spravodajkyňa pani kresle sa tým zaoberá výbor výbore pre rozpočtu a pre rozpočtovú kontrolu. Ehm, ešte tam lavíruje trochu, eh, kto by to mal byť konkrétne na ministerskej úrovni. A ja som tiež v tomto zmysle predložil pozmaňovací návrh. Ďakujem. Ďakujeme. Erika Maner. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa na úvod chcela poďakovať pánovi Obrichtovi, chcem mu pogratulovať k odvedenej práci. Ja som veľmi spokojná s návrhmi, ktoré predložil. Mám na srdci iba dve veci. Sú to skôr také otázky, ktoré chcem položiť. Poprvé, pojem priateľné riziko to miesto, ktorý orgán je kompetentný v tejto súvislosti. Momentálne to vyzerá tak, že tu bude povinnosť prevziať aj kontrolnú úlohu. A ešte druhá vec, o ktorej sa u nás diskutovalo. Ide o to, či tieto kontroly dospejú k detailným výsledkom. Nebude to potom celé také ťažkopadné? Hlási sa ešte niekto ďalšie slovo? Ak nie, tak iste ja chcem reagovať. Áno, ďakujem pekne za vaše pripomienky. Rád by som objasnil jeden prvok. Áno, súhlasím, že tie národné vyhlásenia by mal podpisovať niekto na ministerskej úrovni. Ale otázka znie, či členské štáty schvália takéto národné vyhlásenia. Pokiaľ ide o vyhlásenie o riadení, takže National Declaration of Assurance a Management, Assur- uh, Management Declaration. Uh, tieto Management Declarations predkladajú akreditované úrady. Momentálne sa nazývajú Managing Authorities, takže my nechceme navyšovať byrokraciu, pretože už máme úrady, ktoré sa tým zaoberajú ten istý orgán pre viacero operatívnych programov. Momentálne ale akreditáciu udeluje komisia a toto je komplikovaný postup. Takže sa zmení to, že akreditáciu budú robiť e, akreditujúce úrady na národnej úrovni. Ale počet tých riadiacich e, úradov bude stále rovnaký. Takže ten akredujúci úrad to nebude nejaký nový orgán, bude to jedna z už existujúcich inštitúcií v členských štátoch, ktorá dostane za úlohu ešte aj toto akreditovanie. Tak bude to jeden akreditujúci úrad a ten bude zodpovedať za fungovanie akreditovaných úradov. Takže myslím, že to nebude väčšia záťaž, bude to práve naopak jasná situácia a akreditácia bude spadať po členské štáty. A potom to vyhlásenie o riadení, o správe, Management Declaration, toto pripravia akreditované úrady a navrhuje sa to na marec budúceho roka. A vystáva otázka, či tieto zmeny nejakým spôsobom uľahčia alebo naopak predlžia udelovanie absolutória. Možno hovorím o nejakom jednom mesiaci hore-dole, ale nie je možné dospieť k absolutóriu v nasledujúcom roku. Teda nie je možné v roku 2011 udeliť absolutórium za rok 2010. V roku 2012 sa bude udelať absolutórium za rok 2010 a zmena nariadenia celý tento postup neskráti vzhľadom na tú výročnú správu, potrebu vyjadriť sa zo strany dvora auditorov a tak ďalej. Takže dôjde len k zjednodušeniu v rámci členských štátov, teda jasné predelenie kompetencií akreditačným a akreditovaným úradom, ale pokiaľ ide o tie národné vyhlásenia, tam sa nič nemení. Tam vláda, príslušný minister bude musieť podpísať vyhlásenie, ale to je iné vyhlásenie, prosím pekne, vyhlásenie o riadení alebo správe. To budú robiť akreditované úrady a potom možno by tu bolo ešte aj národné vyhlásenie na úrovni vlády, ale o tom sa ešte nerozhodlo. Ďakujeme pekne. Ak sa nikto ďalší nehlasí o slovo, chcem vám povedať, že budeme hlasovať o tejto téme dnes popoludní. A týmto uzatváram do poludňajšiu časť našho zasadnutia a poprosila by som koordinátorov, aby tu zostali ostatní kolegovia. Prosím opustiť zasadačku čo možno najskôr, aby mohol začať zasadnutie koordinátorov, lebo máme veľké omeškanie.